INTA. Návrh správy o politike Európskej únie v oblasti koherentnosti rozvojov politiky. Pozmeňujúci návrh číslo 3 INTA. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené? Je to schválené. Pozmeňujúci návrh 10, tiež od INTA, kto je za? Proti? Schválený. Číslo 12, za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 1, pán Keller, za? Proti? Schválený. Pozmenujúci návrh 2. Tiež pán Keller. Za. Pozmenujúci návrh 3. To je isté v tom prípade. 26. Kto je za? Proti? Zdrzali sa? Schválený. Pozmením sa návrh 27. Socialisti a demokrati požiadali o rozdelené hlasovanie. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Druhá časť, kto je za? Proti? Zamietnutá. Pozmením sa návrh 28 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Vyzerá, ako keby bol zemetnutý. Pozmeni sa na vrch 30. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Číslo 9 od Inta. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmenujúci návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromisný návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skúsime to asi overiť. Takže ešte raz jednička. Kto je za? Hlasujú sa klasickým spôsobom. Proti? 12 e, proti 9. Je to schválené. Ešte raz si to overíme. Okay, check again. Takže ešte raz kontrolujeme. Kto je za? 12. 13. Aj ja hlasujem za. Kto je proti? Trinásť ku desiatim. Je to schválené. 31. Pozmenil sa návrh 31. Odpadáva. 32. Stiahnutá. Kompromisný návrh 2. Za. Proti. Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 33 odpadáva. 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmením sa návrh 35. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Po, ústny pozmenujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 36 odpadáva. 37. Kto je za? Proti? Musíme si to skontrolovať. Kto je za, prosím? 13. Kto je proti? Jedenáctý. Schválený. 36. Kto je za? E, proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmením sa návrh číslo 5. Kto je za? Proti? Takže rovnakou väčšinou je to schválené. 30, odpad 2, 40, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 30, 41 e, stiahnutý. Pozmení sa návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 42 od pani Toja. Kto je za? Proti? k schválenej. Pozmenie sa návrh číslo 7. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 43. Odpadavá. Kompromisný návrh číslo 3. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 44 po 2. 45. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Pozmeňujúci 9. 46, kto je za? Proti. Schválený. 47. Za. Proti. Schválený. Kompromis číslo 4. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 48. Za. Odpadová, prepačte, 49. Odpadová. Ideme rovno na 53. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Číslo 5, kompromisný 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 54. Kto je za? Nie, to odpadáva. Ideme rovno na 58. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 59 odpadáva. 60. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je schválený. Lingvistická, lingvistický pozmeňujúci návrh, to sa nehlasuje. 61 za, proti, e, schválený. Kompromisné číslo 6, kto je za, proti, zdržali sa, e, schválené 62 odpadáva. 63, kto je za? Proti? Zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh číslo 10. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 64. Odpadáva. Odsek 10. Oddelené hlasovanie. K pôvodnému e, e, textu na žiada socialistov. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý sa návrh 11. Kto je za? Máte namietku? Takže vznášate námietku? Neberieme to. 65. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. 66. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. 68. Kto je za? Kto je za 68? Nikto. Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. 69, 70, 71 navrhujem, aby sme e, hlasovali spoločne, to to isté. Proti? Zdržali sa? Schválený. 72. Kto je za? Proti? Schválený. Pozmenujúci návrh 12. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. 73. Kto je za? Nie. To je odpadová kompromis číslo 7. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválený. 74 odpadáva. Máme teraz oddelené eh, hlasovanie na žiadosť zelených. Pozmeňujúci návrh INTA 1, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Treba si to overiť. Kto je za? Proti? Ehm, podľa všetkého je to schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Z- zamietnutý. Druhý pozmeňujúci návrh od INTA, e, oddelené hlasovanie, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené druhá časť, kto je za? Proti? Schválený. Pozmeňujúci návrh číslo 13. Kto je za, prosím? Proti. Zdržali sa. Schválený. Ďalší odpadáva. Teraz inta čísla 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 75. Stiahnutý. 76. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. 77 odpadáva. 19 od Inta. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 78. Kto je za? Kto je za, prosím? Proti. Zamietnutý. 79. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 80. Kto je za, prosím? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. 81. Stiahnutý. 82. Kto je za? Proti. Schválený. Inta číslo 5. Kto je za, prosím? Proti. Zdržali sa? Prijatý INTA číslo 6, kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválený INTA 7, za? Proti? Zdržali sa? Mm, prijatý. INTA 22, kto je za? Proti. Zdržali sa Schválený 83. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý 84. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Inta 13 ešte raz. Kto je za? Eh, pardon, eh, Inta 13 to je za, proti, E, zdržali sa schválení. Inta 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Inta 15. Za? Proti? Kto je proti? Zdržali sa? Z... Prijatý. 85 za, proti, zdržali sa, schválený 86 za, proti, schválený 87 za, proti, zdržali sa, e, schválený 88 za, proti, zdržali sa, schválený 89 za, proti, zamietnutý 90 odpadáva, takisto 91, teraz 92, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý 93 odpadáva 94 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Inter 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Inter 17. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Inter 18. Prepačte. 18.24 sa má hlasovať eh, eh, ako unblock. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 96. Kto je za? Proti? Schválený kompromisný návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté podľa všetkého. Ešte raz, kompromis číslo 8. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. Kompromis 9, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmením sa návrh 100. Odpadáva? Nie. Ideme priamo na 103. Za, proti, zdržali sa. Schválený. 104. Kto je za? Proti, zdržali sa. Zemietnutý. Zemietnutý, však áno. Kompromisný návrh 10. Kto je za? Proti? Schválený. 105 odpadáva. 106. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis číslo 11. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. A teraz kompromisný návrh 12. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. 109. Nie. Pozmenujúci návrh ústny číslo 14. Za. Ústny 14. Za. Proti. Zdržali sa? Schválený podľa všetkého. Pozmení sa vrch 112. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zdá sa, že je schválený. 112. Kto je za? 11. 12. Kto je proti? Jedenácti. Dvanáct proti jedenáctim. Skúsme ešte raz eh, skontrolovať, kto je proti. Proti, prosím. 13. Takže je to zamietnuté. 113. 113. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 114. Za. Proti. Schválený. 115. Za. Proti. Zdržali sa? schválený. 116 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 117 za, proti, zdržali sa, schválený. 118. Kto je za, prosím? Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. 119. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 120. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. Kompromisný 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmenujúci návrh 11 odpadáva, takže 13 pán Gerins, kto je za? Against. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh 14, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. 15 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 16, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 17. Kto je za? Kto je za? Ešte raz. Teraz kto je proti? Zamietnutý. 18. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 19. Kto je za? Proti. Prijatý. 20. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? prijatý. Ústny pozmenujúci návrh číslo 15. Žiadne námietky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 22. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Nie? Zamietnutý. Overíme si to. 22 ešte raz. Kto je za? 22, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý 23. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 25. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Teraz ideme hlasovať unblock. Eh, kto je za? Proti? Zdržali sa a všetko až do konca je prijaté. Teraz musíme hlasovať v celku za všetko, čo sme schválili, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté ako celok. Ďakujem. So congratulations to the rapporteur. Gratulujem spravodajcom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 It okay. This is your first, wasn't <laughs> it? It was really difficult. Yes. yes. Okay, this one's, this one's over to you because I haven't got a Yeah, fine. So we go to the second... Prechádzame k druhej dnešnej správe trhy s derivátmi, budúce politické opatrenia. Spravodajkyňou je Eva Jolie. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Už hlasujeme o ďalšej správe. Kto je za štvorku nasledujúcej správe? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Pozmenujúci návrh 5. Kto je za? Je to rozdelené hlasovanie. Žiadalo to EPP. Kto je za prvú časť čísla 5? Kto je proti prvej časti? Zdržali sa? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Pozmejúci návrh 6. Kto je zaň? Kto je proti nemu? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Kto je proti? 7 aj s ústne predloženými návrhmi. Hlasujeme za, proti alebo sa zdržal niekto, je prijatý. Teraz jednotku a dvojku vedno, kto je za, kto je proti týmto dvom, kto sa zdržal. Oba sú prijaté a trojka spolu s orálne predloženými návrhmi, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Hlasujeme teraz o tomto stanovisku ako o celku, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Stanovisko je prijaté. Gratulujeme spravodajkyni. So now, now we Prechádzame k ďalším bodom programu. Mohli by sme pokračovať? Uh, uh, Kolegovia, prechádzame k demokratickej kontrole programových dokumentov podľa právnych predpisov v oblasti rozvoja. Je to predloženie záverov, pracovné skupiny, a výmena názorov a prípadne prijatie záverov. Za posledných niekoľko týždňov sme z komisie dostali niekoľko strategických dokumentov o DCA a reš- príslušné pracovné skupiny. Začneme s pracovnou skupinou A. Bohužiaľ, ten zástupca, ktorý pracoval v pracovnej skupine A, tu nemohol byť prítomný a preto ja predložím závery z pracovnej skupiny za Mongolsko a Filipíny. Stručne vás oboznámim v mene pána Noizena o Mongolsku. Pracovná skupina A prehodnotila strategický dokument za Mongolsko 31. marca 2010. Pri diskusii sme hovorili o aktivitách osy 2. 8 miliónov bolo navrhnutých na budovanie kapacitu v Mongolsku, budovanie kapacit, asistenciu komunite a aktivity v rámci aktivít obchodu, regionálnej integrácie, investícií a technickej pomoci a budovanie kapacít na politiky, vytváranie politik. Nevyzerá to, že by to bolo v súlade s reguláciami DCA, ani so sektormi, ako boli vytýčené. Preto pracovná skupina A navrhuje Európskej komisii modifikovať tieto aktivity tak, aby plne rešpektovali indikatívy sektorov a znenie DCA. Napríklad asistencia by mala byť jasnejšie formulovaná pri politikách. Pracovná skupina berie do úvahy požiadavky mongolských ustanovizní, ktoré e, od nich žiadajú uplatňovanie štandardov. Spoločné texty, ktoré majú byť v súlade s predtým prijatými dokumentmi, integráciou Mongolska do svetového hospodárstva a VH, Svetovej obchodnej organizácie a preto pracovná skupina a neodporúča strategický dokument v rámci komitologickej procedúry pre Mongolsko prijať. Teraz budem hovoriť eh, za seba samu o Filipínach. Pracovná skupina A vyhodnotila strednodobé dokumenty pre Filipíny 23. marca 2010, revidovaná forma tohoto vyhodnotenia v polovici obdobia hodnotila aktivity regulatívou DCA a mileniové rozvojové ciele. V spolupráci s Európskou komisiou by sme radi vznesli niekoľko bodov. Vzdelávací rezort je zanedbaný, to spomíname opäť je podfinancovaný, ak je možné nejaké napredovanie v oblasti mierových rozhovorov, Európsky parlament by mal mať v tomto svoje slovo. Je pravda, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím tu máme nerovnováhu financovania, čo sa týka základných služieb v oblasti zdravotníctva. Vyše 51 celkovo alokovaných zdrojov žiaľ sa nedostali do vzdelávacieho sektora. Je tu nerovnováha v prospech zdravotníctva a na úkor vzdelávania, pretože zdravotníctvo má aj iné, iných donorov. Európsky parlament monitoruje situáciu a e, má na zreteli základné vzdelanie. Je nepravdepodobné, že v tejto oblasti splnia Filipíny ciele strategických dokumentov. Filipíny e, v sérii rozhovorov s Európskym parlamentom boli upozornené, aby upovedomili Európsky parlament o ďalšom vývoji. Európske krajiny, ako je Španielsko, Nemecko a medzinárodné organizácie, ako je UNICEF a MOP, boli účastné na týchto rokovaniach. 23. marca sa hovorilo aj o konzultáciách na miestnej úrovni. Pracovná skupina poukázala na slabšie miesta, na to, že komisia by sa mala venovať aj korupcii a participatívnej konzult- konzultáciám. Budú tu voľby v máji 2010 a treba urobiť opatrenia proti terorizmu a násiliu. Čo sa týka dokumentu, ktorý bol predložený do diskusiu, pracovná skupina a v rámci komitologického postupu v článkoch 35 ODCA neodporúča prijatie kolegovia, odporúčate s odporúčaniami, súhlasíte s odporúčaniami pracovnej skupiny A k Mongolsku a Filipínam? Ak je tomu tak, ponúkam vám e, odporúčania, ktoré vypracovali komisie a návrh na termín, na konečný termín kontrolu bude oznámený. Teraz by som poprosila pani Teoharus, ktorá nám podá informáciu o situácii na Laose. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani predsednička. Pracovná skupina A vyhodnotila strategický dokument v polovici obdobia pri stretnutí 23. marca. Táto pracovná skupina e, vyhodnotila spoluprácu tohto štátu s Európskou úniou od roku 2008. Potvrdzuje to, že EÚ hrá dôležitú úlohu v rámci podpory všeobecného rozpočtu Pracovná skupina vyjadrila podporu komisii pri posilňovaní sociálneho sektora a začleňovania, takisto v oblasti rozpočtovania, pretože existujú e, jasné podmienky na e, rozpočet a jeho rozdelenie. Čo sa týka napredovania v rezortoch zdravotníctva a vzdelávania, pracovná skupina s ľútosťou konštatuje, že niektoré projekty, do ktorých sa mala zapájať aj občianská spoločnosť, sú problematické v Laose. Vyhodnotenie v polovici obdobia nemalo žiadne usmernenia, podľa ktorých by videlo, že sa Laos snaží zabrániť detskej práci. V oblasti spolupráci, spolupráce e, pri vyhľadávaní nevybuchnutých bomb sme však videli napredovanie. Potrebujeme však ďalšie informácie o tom, aké percento e, územia Laosu je teraz bezpečné v tomto ohľade, pretože nevybuchnuté bomby každý rok vybuchujú a táto situácia sa musí zlepšiť. Komisia odpovedala na všetky naše otázky, pokladáme naš, ich jej odpovede za dostatočné a v mene pracovnej skupiny EVA oznamujem, že nemáme žiadne námietky proti strategickému dokumentu Laosu podľa komitologického postupu a článku 35, pani predsednička. Milí kolegovia, súhlasíte s odporúčania, e, ktoré práve odzneli? Takže výbor um, schválil odporúčanie a uh, uzatváram termín prekladania výhrad. Po, požiadam teraz um, predsedu skupiny B, pán Kršmare, predsedu skupiny B a pán Sasoli pre pracovnú skupinu C v akomkoľvek poradí. Ďakujem pekne. Ja tu nahradzujem pána Deva, ktorý nemôže sa zúčastniť dnešného e, rokovania. Pracovná skupina B diskutovala a pripravila návrh závere pre tri posledne Bangladeš, Malediv a, Maledivy a Sri Lanka. Najprv ba- Bangladeš. Pracovná skupina B e, je spokojná s e, revíziou a s hodnotením obdobia rokov 2007 až 2014. Zdá sa, že odporúčania boli zohľadnené. Analýza ECSP stále platí. Je tu dôkaz dobrého e, e zacielenia programov e, vrátanie e, adresácie na zraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Je tu prístup, ktorý zohľadňuje volatilitu cien potravín a paliv Programy sú v e, e, e, súlade s požiadavkami DCI. Zdá sa, že došlo k vyvoženým konsultáciám s, s zainteresovanými stranami vrátane, vrátane organizácie občianskej spoločnosti a parlamentu Bangladeš. Prehodnotenie v polovice obdobia tiež uspokojivé rieši efektivitu pomoc a riadenie financií i keď je pomerne málo prostriedkov na zaistenie potravinovej bezpečnosti. Potravinovú bezpečnosť bude treba stále viac zohľadňovať v programoch pri ďalších formách intervencie je poľutovanie hodné, ale nedostatok potravín sa osobitne nerieši. Taktiež je škoda, že viaceré ďalšie e, aktivity zamerané na pomoc e, e, utečencom chýbajú pokiaľ ide o rodovateľské a klimatické zmeny, chýbajú špecifické opatrenia. V oblasti hospodárskeho rozvoja a štátnej pomoci stratégia sa doteraz sústredovala najmä na vývozné odvetvie. Vzhľadom na kľúčový cieľ znižovania chudoby a možné dopady finančnej krízy na exportné sektory treba poskytnúť podporu aj ostatným odvetiem. Na základe tejto analýzy pracovná skupina eh, B eh, odporúča nevznášať namietky ohľadom realizácie programu CSP v Bangladeš. Maledívy. Eh, pracovná skupina ocenie skutočnosť, že stratégia sa presmerovala na jeden sektor riadenie a správu a umožňuje to sústrediť sa na životné prostredie, boj proti drogom a na verejnú správu. Klimatická zmena sa e, bude e, riešiť prostredníctvom e, globálnej aliancie, avšak znepokojuje nás nedostatok finančných zdrojov. Celková obálka na obdobie rokov 11 až 13 predstavuje iba 6 miliónov eur. Kľúčové odvetvie ako zdravotníctvo a vzdelávanie trpia kvôli nedostatku prostriedkov. Tiež nás znepokojuje, že nie je to odkaz na konsultácie s organizáciami občianskej spoločnosti alebo s Národným parlamentom. Avšak pracovná skupina je povzbudená tým, že je tu podpora regionálnej spolupráci v rámci RIA a tým, že Matica NDG sa zapracovala do tejto stratégie na základe odporúčaní Európskeho parlamentu samotný dôraz a programy sú navzájom kompatibilné, preto pracovná skupina B odporúča nevznašať námietky voči CPC e, vo vzťahu k Maldívam. A tretia e, krajina je Sri Lanka. Sme spokojní so zmenami, ktoré sa odhrali v rámci e, prehodnotenie v polovici obdobia. Došlo k aktualizácii informácií, ktoré zohľadňujú situáciu v teréne, situáciu v samotnej krajine a e, je tu zdôvodnenie e, prístupu založeného na scenárach. Mm, vychádza sa z dvoch scenárov, ktoré sa upravujú počas prehodnotenia. Scenár číslo 1, politické zmierenie a angažovanosť vlády Sri Lanky a e, scenár 2, mm, humanitná kríza, rozpočet na rok 2011 až 2013 predstavuje 60 miliónov eur z čoho 54 miliónov je určených na oblasť stabilizácie, rozvoj a obnova. Ďalších 6 miliónov sa rozdelí medzi menej dôležitými sektormi e, riadenia a správa a obchod. Väčšina programov, ktoré sa navrhujú, podľa všetkého e, sa zamerajú na zniženie verejného dlhu, ale e, výsledky budú mať na podstatu samotných e, programov v prípade realizácie scenára politického zmierenia e, bude sa realizovať rozvojový mandát. V prípade druhého scenára e, sa všetci sústredia na strednodobé požiadavky zraniteľných spoločenstiev. Odporúča sa, aby kľúčové sektory boli kompatibilné s zámermi DCE. I a tiež odporúčame nie vznašať namietky voči CSP na Sri Lanke. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Karšmare. Kolegovia, súhlasíte s týmito e, odporúčaniami, ktoré sformuloval pán kolega? V takom prípade vyhlasujem, že odporúčania e, sú e, prijaté výborom a uzatváram termín na predkladanie námietok v prípade e, skúmania. A teraz pán Sasoli. Stre, stre... Ďakujem, pán, pani predsedajúca, ale nepočujeme pána. E, poprosíme zapnúť mikrofón. Mm, Kuba. A vzhľadom na na účinnosť pomoci. E, celý tento aspekt bol nielen začlenený e, v týchto otázkach e, AKT. Pracovná skupina sa teší z toho, že Kuba prejavila záujem v zaktivovaní týchto vzťahov kubánsky veľvyslanec vyjadril svoje uspokojenie nad národným strategickým dokumentom, ktorý sa sústredil na také témy ako klimatické zmeny, životné prostredie, potravinová bezpečnosť, obchodná výmena, vzdelávanie, štúdium. Tieto sektory sú v dokumente a zároveň e, sú rovnaké s prioritami kubanských orgánov. Pokrok, ktorý sa dosiahol od roku 2008, by umožnil normalizovať eh, vzťahy v rámci bilaterálnych vzťahov, tak ako EÚ nadviazla tieto vzťahy s inými krajinami v tejto oblasti. Naša spolupráca by eh, malo, mala ísť eh, podobným smerom, ale autonómne, vzhľadom aj na politickú situáciu z nášho hľadiska aktivity v oblasti potravinovej bezpečnosti, klimatických zmien a zlepšenia kompetencií pre rozvoj. To sú hlavné ciele aj podmienky e, pre e, túto spoluprácu pre rozvoj. Naša pracovná skupina oceňuje priority pre udržateľný rozvoj životného prostredia, ako aj pre e, umiernenie dopadov klimatických zmien. Samozrejme, nesmieme zabúdať na fondy, ktoré boli určené napríklad na vylúčenie a vykorenenie chudoby a my sme znepokojení nad e, niektorými ukazovateľmi, predovšetkým zdravotníctve, ktoré sa zhoršili. Je potrebné, aby sa komisia v tejto oblasti viacej implikovala. Podstata je, že od 96. dochádza k väčším problémom v zdravotníckej oblasti, hlavne medzi homosexuálnym obyvateľstvom. Hlavným cieľom je nielen dosiahnuť miléniové ciele a bojovať proti týmto chorobám, ale zároveň bojovať aj proti akémukoľvek druhu diskriminácii, napríklad zabezpečiť prístup k zdravotníckým službám pre všetky e, skupiny. Na záver sú štyri závery myšlienky po piatich rokov patovej situácie vo vzťahoch medzi EÚ a Kubou tento strategický dokument uvažuje o novom kroku, novej situácii v týchto vzťahoch. Z tohto dôvodu členovia pracovnej skupiny oceňujú úsilie delegácie EÚ na Kube a pripomínajú, že toto úsilie by malo pokračovať paralelne, ale aj nezávisle od politického dialógu krajín EÚ a e, s predstaviteľmi e, Kuby. Po druhé, oceňujeme iniciatívu komisie pracovať v kľúčových sektoroch, ktoré boli stanovené samotnou krajinou vzhľadom na to, že e, usmerniť sa treba na na udržateľný rozvoj a na využívanie najlepších skúseností a praktík, vzdelávanie, návštevy odborníkov a expertov, nezabúdajúc na priority v eh, mileniových cieľoch. Oceňujeme tiež, že komisia sa zaviazala prísť s novými iniciatívami v oblasti ľudských práv a práv žien, právo E, sexuálnu orientáciu, práva mladistvých a tak ďalej a tak ďalej. Mali by sa využívať aj ďalšie nástroje ako Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, ktoré sú naďalej k dispozícii a tieto by umožnili podporovať iniciatívy v oblasti ľudských práv štvrtý bod. Napriek mnohému úsiliu naša pracovná skupina CEŽ žiada, aby v oblasti e, ZBP sa informovalo o súčasných aktivitách v tejto oblasti, predovšetkým vzhľadom na posledné uznesenie Európskeho parlamentu o Kube a tiež vzhľadom na aktivity do budúcnosti. V tomto štádiu žiadame výbor DV, aby nekládol prekažky schváleniu tohto národného strategického dokumentu. Ďakujem, takže my súhlasíme s týmito odporúčaniami tak, ako boli predložené. Áno, vyhlasujem, takže ich môžeme považovať za schválené. Prechádzame k bodu 14, mandát na schôdzu trialógu o návrhu rozpočtu na rok 2001. Spravodajcom je pán Sperman. Rada by som povedala pár slov o rozpočte rok 2001. Je to prvá rozpočtová procedúra alebo postup pod Lisabonskou zmluvou. Parlament prijal uznesenie o predbežnom návrhu rozpočtu a komisia ho dnes prijala. Naše uznesenie je dôležité, pretože vytyčuje priority Európskeho parlamentu a konštituje prvý mandát na vyjednávanie s radou o, schôd, o trialógu v júni. Výbor pre rozvoj by mal byť zapojený do tohto procesu. Náš spravodajca, pán Berman, pripravil stanovisko, dostanete ho v angličtine a vo francúzštine. Žiaľ, čas nám nedovolil preložiť toto stanovisko do ďalších jazykov, ale čoskoro ho dostanete e-mailom. 12. maja bude termín pre rozpočtový výbor, to znamená, že máme málo času po dnešnej rozprave iba do 3. mája bude čas predložiť pozmenujúce návrhy a 10. mája ďalší termín. Teraz dávam slovo spravodajcovi, pánu Termanovi, ktorý nám povie pár slov. Ďakujem, pani predsednička. Ako ste správne povedali, Predbežný návrh rozpočtu komisia schválila dnes. Trialóg s radou sa bude konať v júni. Výbor pre rozpočet pripravuje uznesenie na plenárne zasadnutie. My ako výbor bojujeme za záujmy rozvojového sveta a musíme aj my mať slovo v tej, tomto uznesení. Musíme sa nechať počuť. Zoberme si klimatické zmeny, hospodárskú krízu, mileniové ciele. Všetko toto je ako si vykoľajené a preto my máme hlavnú úlohu, ktorú tu musíme zohrať. zohrať. Musíme presvedčiť našich kolegov z rozpočtového výboru, aby si vypočuli naše názory a návrhy lepšie a vzali ich do úvahy viac ako minule, keď žiadny z našich námetov neprešiel. Poprvé, čo sa týka e, stanoviska, klimatické zmeny. Klimatické zmeny spôsobujú priemyselne rozvinuté krajiny a chudobné krajiny za to platia. odhaduje sa, že rozvoj, rozvojové krajiny budú čoskoro musí zaplatiť účet v hodnote 100 miliard dolárov. Balíček, ktorý prijala Európska ktorý prijala Európa o tom, že sa musí istou čiastkou zmierňovať každý rok toto bremeno účtu, je správne myslenie, ale nesmie sa tento účet brať z financovania rozvojového sveta. Čo sa týka krízy v cenách potravín, mnohé, mnohí ľudia, ktorí trpia hladom, ich rady sa ešte zväčšili, vyše miliardy ich je teraz. Takisto sme pripravili isté opatrenie ako mikrofinancovanie, ale to ešte nestačí. Mikrofinancovaním sa pomáha eh, malým farmárom, živnostníkom, najmä ženám, aby mali dostatok potravín. Vítam úspech tohto financovania, ktorý sa prejavil v roku 2009 a 2010 v rozpočtoch. Podporili sme takéto plány a tieto plány treba ešte ďalej rozvinúť a pokračovať s nimi. Apelujem na komisiu, aby použila rozpočet na prioritizovanie a Lepší prístup k finančným službám v rozvojovom svete by sa mal stať tiež prioritou. Mali by mať prístup k pôžičkám, úverom, napríklad na zdravotníctvo a na to, aby si mohli zabezpečiť úrodu v poľnohospodárstve. Čo sa týka DCI, čo je nástroj na rozvojovú spoluprácu, som pevne proti tomu, aby peniaze, ktoré majú byť určené na zmiernenie chudoby, sa používali na iné ciele, akékoľvek právne nástroje komisia chce na to použiť, sme proti. Konkrétne referujem alebo sa odvolávam na ICI postup a na dokument o produkcii banánov. DCI má byť nástroj na zmiernenie chudoby, nie na zlepšenie našej spolupráce s krajinami, ktorým sa darí dobre článok 4, okruh 4. Okruh 4 je vždy podfinancovaný a nikdy v ňom nie je dosť prostriedkov. Rada prichádza s jednou iniciatívou za druhou a to nie je trvalo udržateľné. Nemáme prostriedky na takéto veľké ambície. Obávam sa, že rozvojová politika bude trpieť dôsledkami tejto akumulácie nových a nových iniciatív. Veľký problém je, že komisia e, nemá veľa personálu na implementovanie rozvojovej pomoci. Pracuje v tejto oblasti menej ľudí, než v, majú iní medzinárodní donory. Myslím si, že v administratíve by malo pracovať viac ľudí. Neobhajujem tým byrokratické mechanizmy, ale podľa mňa sú ľudia, ktorí by mohli efektívne vykonávať politiky a programy, ktoré sa odhlasujú. To by nám dalo do rúk prostriedky, ktorými by sme mohli splniť e, naše ambície. Teraz niečo k zjednodušovaniu. Nebudem apelovať na zjednodušovanie procedúr, pretože pomoc má byť inovatívna, predpovedateľná a efektívna, to všetci vieme. Záverom toto stanovisko vám predkladám s tým, že si rád vypočujem pripomienky. Keď sa pozrieme na predbežný návrh rozpočtu a uvidíme skutočné čísla, pravdepodobne predložíme technické pozmeňujúce návrhy, faktické návrhy, aby sme závery z našej diskusie pretavili do pozmeňujúcich návrhov k tejto správe. Ďakujem pekne, pán Bermans. A teraz by som odozdal slovo predstaviteľom Európskej komisie, pán Martin. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pánovi spravodajcovi za zaujímavý a jasný úvod do problematiky. Nazdávam sa, že ako vraví pán spravodajca, návrh rozpočtu sa zverejnil dnes a spolu s týmto návrhom zverejňujeme aj správu o fungovaní medziinstitucionálnej dohody. Ja vždy sa potýkam o tento výraz. Uvedená správa v zásade uznáva e, užitočnosť existujúcich rozpočtových postupov, súčasný viacročný e, finančný rámec e, sa podľa všetkého celkom dobre osvedčil je pravda, že e, kapitola 4 je vždy pod tlakom. Stále nás vyzvoja, aby sme reagovali nielen na katastrofy e, e, po celom svete, ale aj reagovali na ďalšie výzvy po celom svete. A je dôležité to mať na zreteli. Viac menej sa nám podarilo si dobre počínať vo viacerých situáciách, ale ako vraví pán spravodajca do určitej miery mm, to nastavuje aj podmienky našich aktivít. E, opatrenia e, spravodajúce problematiku banánov treba zvážiť možnosť e, presmerovania prostriedkov na základe medzinárodnej medzinstitucionálnej zmluvy, takže financovanie z je použité, z sa opiera na princíp flexibility, chápeme výhrady, čo sa týka DCI, ehm, iniciatívy pre eh, koordináciu rozvojovej pomoci, ale neznižujeme eh, limity v porovnaní s pôvodnou obálkou. Naopak sa to posilnilo o 400 miliónov eh, eur za, na obdobie 2007 až 2013. Čiže vôbec neberieme stadiaľ žiadne peniaze tak porovnáme rok 2007, prvý rok DCI s rokom 2013 e, išlo o e, zvýšenie o 26%, čiže je to dosť výrazný nárast. Teraz mikroúvery a potravinová bezpečnosť. Existujúce aktivity v rámci pilotnej rozpočtovej e, e, kapitoly boli užitočné. V roku 2009 sme financovali projekt v Palestíne a na Haiti. I keď projekt na Haiti trošku meškol, pretože tam došlo ku známym udalostiam, v súčasnosti identifikujeme a e, rozpracovame prostriedky na rok 2010 v rámci mm, e, potravinových, potravinových aktivít. Mali sme 9 mikroúverových programov, ale do budúcnosti e, vidiecky mikrofinancovanie bude súčasťou politiky mm, potravinovej bezpečnosti, čiže podľa nás netreba mať pilotnú e, položku v rozpočte. My sme to zapracovali do eh, hlavného smeru udalosti. Veľmi rád budem diskutovať o tom s pánom spravodajcom aj o ostatných eh, náležitostiach. Je dôležité, aby sme mali takúto možnosť prebrať tieto veci eh, s dôrazom na detailné údaje. Veľmi ďakujem pekne za pripomienky, čo sa týka administratívnych úverov. Nazdávame sa, že v návrhu rozpočtu E, tieto návrhy sú reálne a sú v súlade s nárastom ďalších smerov úverovania. Ďakujem pekne. Neviem, či aj kolegovia z e, generálneho riaditeľstva pre rozpočet e, chcú niečo povedať. Ďakujem, pani predsednička. Z nášho generálneho riaditeľstva by sme chceli len vyjadriť uspokojenie a pogratulovať k práci a máme tiež niekoľko poznámok ku k práci vášho spravodajcu. Je jasné z tohto dokumentu, že návrh, ktorý je na stole pre rozpočet na rok 2011, je návrh, ktorý je dodatočný. Je teda úplne dodatočný. Bol dodatočný aj minulý rok, aj tento rok a komisia to navrhuje vo finančnom programovaní na rok 2011 ako dodatočný. Takže je to teda dodatočný rozpočet návrh je to 5 eh, v porovnaní so 7,4 miliard eur je to oveľa nižšia eh, suma, ale eh, je to teda prídavok. V tom security, ako pani predsednička spomenula, mám rovnakú poznámku ako kolega. Je to časť toho DCA, ktorý narastol o 31 v porovnaní s rokami 2007 a 2013 je to položka, ktorá najviac narástla za toto obdobie. Ide o finančné objemy DCI, ktoré rastú a ktoré počas celého tohto finančného obdobia až do konca programového obdobia dostanú ešte dodatočné zdroje od rozpočtových orgánov, teda od vás, od parlamentu a od rady. Pokiaľ ide o situáciu v kategórii 4, ktorá je chronicky nedostatočne finančne zásobená, je jasné, že to je jeden zo záverov komisie aj v správe, ktorú som práve citoval, rovnako ako v prípade návrhu na rozpočtu rok 2011. A na konci tohto dokumentu, ktorý spúšťa tak spúšťa tú diskusiu znovu o návrhu rozpočtu a tam sa konštatuje, že sú jasné potreby vo financiách na rozpočet v tejto oblasti a preto je potrebné posunúť ten strop vyššie a tak ako e, sa hovorí v dokumente z dnešného ráda komisie, ten e, hlavne v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Posledný bod, ktorý sa týka administratívnych výdavkov, podporných výdavkov. Vychádzame z rozhodnutia rozpočtového orgánu z minulého roka a chceli sme toto rozhodnutie potvrdiť a tieto výdavky adaptovanie sa navýšili v porovnaní s programovým obdobím a výdavkami. Je to koherentné aj s rozpočtovou politikou parlamentu z minulého roka aj s realitou. V tejto oblasti, v iných sektoroch, napríklad e, oblasť rozšírenia, tak tam tie výdavky, prevádzkové výdavky administratívne sú podstatne nižšie, dokonca o polovicu alebo o tretinu, než je to v oblasti DCI. Je to samozrejme odôvodnené, nie, nie je, neznamená tie isté výdavky, keď podporujeme alebo keď financujeme niekoho v Chorvátsku, Turecku alebo v Ázii alebo v iných zložitejších oblastiach. Takže komisia venuje vždy veľkú pozornosť e, tejto rovnováhe. To je to, ako povedal pán Bennington, samozrejme budeme vždy k dispozícii pána spravodajcu, aby sme mu poskytli podrobnejšie informácie k jeho vynikajúcej správe. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne predstaviteľom komisie a teraz slovo majú poslanci, pokiaľ by si prijali slovo a chceli sa vidieť pán Gerens. Ďakujem, pani predsedajúca. Tie 2,4 miliard na boj proti klimatickým zmenám rozvojovým krajinám Myslím, že máme tu nejaké problémy s pochopením, ako je vlastne financované toto opatrenie, či tieto peniaze bude vyzbiera komisia a bude to financované členskými štátmi, tak toto bude fungovať? Pretože v tomto prípade by som mala ešte dodatočné otázky k tomu dodatočnému finančnému objemu. Možno e, urobíme všetky celé kolo otázok a až potom budú odpovede. Ďakujem, pani predsednička. Nuž, nemáme zatiaľ ešte nástroje e, na základe súčasného finančného nariadenia, aby sme vyberali prostriedky od členských štátov. 2,4 e, miliardy sa týka prísľubov Európskej únie členských štátov a nepredpokladá sa, že všetky prostriedky prejdú komisiou. Pán Gerens. Takže bude potrebné pokračovať v tejto diskusii. Ja zdieľam odporúčania spravodajcu a skutočne musí ísť o dodatočné finančné prostriedky, že sme to povedali a viackrát zopakovali, aby to boli skutočne dodatočné finančné prostriedky, aby sme sa aby sme unikli tej pasci rekvalifikácie pomoci a je potrebné, aby Európska komisia urobila jasne svoju úlohu a tam potom nebudem pochybovať. Ale otázka je, či tie peniaze od členských štátov, či to nie sú tie peniaze, ktoré boli čiastočne odobraté z rozpočtu, ktoré boli predtým určené na rozvoj. Tam by išlo o rekvalifikáciu peňazí na rozvoj a teda keďže Lisabonská zmluva nás vyzýva, aby sme boli koherentní tak na úrovni EÚ, ako aj členskými štátmi, tak si myslím, že táto otázka je na mieste. Nástojím na tomto bode, pretože v Kodaní EÚ odpovedala áno a nie na otázky, či ide o dodatočné, dodatočné financie. Ja si myslím, že túto situáciu treba objasniť, aby sme si tu nerozprávali nejaké rozprávky. Veľmi pekne ďakujem, pán Görens. Teraz pán Tyrolien. Žiadali ste o slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja len by som pogratuloval opatrnosti nášmu spravodajcovi, ktorý správne poukázal na svoje nástroje a financovanie v dokumente. Pokiaľ ide o priemyselné krajiny, komisia predložila návrh zmeny DCI, aby počas štyroch rokov sa financovali sprievodné opatrenia v oblasti produkcie banánov, ale je potrebné podporovať eh, a dodatočnými fondami túto produkciu, ale tento návrh je pre nás nepriateľný, lebo tieto fondy z DCE by boli presunuté a mali by, mali ich pôvodne určené rozvojovým krajinám, ktoré čelia kríze. Ide o 15 miliard eur v roku 2010 a tieto komisia vezme z DCI, ale mobilizovať sa bude v rámci nástroja flexibility len 18,3 miliárd. A komisia išla týmto spôsobom hoci ide o peniaze veľmi dôležité pre rozvojové krajiny a vieme, že bude takmer nemožné dosiahnuť všetky miléniové rozvojové cieľa, ciele v týchto oblastiach. A komisia takto vyslala veľmi zlý signál a mala by odpovedať aj na mnohé otázky nášho parlamentného výboru a aby objasnila, čo mieni urobiť s takýmito návrhmi. Budeme s veľkou pozornosťou sledovať rozpočtový postup, aby sme mohli vylie, vyriešiť tento nový problém z DCI. Merci beaucoup. Now, uh, maybe Mr. Mr. Görens would like... A teraz možno by ste radi zareagovali? Samozrejme za podmienky, že iní kolegovia nechcú vystúpiť. Ak nie, tak uh, nikto sa neprihlásil? Tak dobre, tak ja vystúpim. A týka sa to aj prvého bodu, čo som spomenul pred chvíľou či ide o to, či povyzliekame niekoho iného, aby sme obliekli niekoho druhého. Komisia e, vždy hovorila o nejakých protirečeniach a tak ďalej, ale aj rada sa musí vyjadriť k tejto otázke. Aj to je záležitosť rady, pretože rada žiadala, aby Európsku komisiu aby spravovala Európske rozvojové fondy. Takže komisia aj rada musí odpovedať na túto otázku, pretože keď chceme eh, veľmi podrobne sledovať problém a vyriešiť problém eh, s produkciou banánov, tak musíme zareagovať na to, čo povedal predrečník a chce sa k tomu rada vyjadriť, lebo ak nie, tak sa nikdy nedostaneme vopred. Chceli by sme radu od rady. Respond, maybe. Možno by ste radi zareagovali. Komisia? Nie? Rada? Nie? Možno pán spravodajca Berman? A komisia predsa len sa rozhodla prehovoriť? Prepačte, nevidela som vás. Pani predsedajúca, pokiaľ ide o tie dodatočné financie, komisia sa nemôže teraz vyjadriť k oznámeniam členských štátov v Kodani, ktoré sa nekonkretizovali. V rade sa tieto veci budú prediskutovať. Pokiaľ ide o 2,4 miliardy eur, tam je aj ten slub komisie. Samozrejme, teraz v tomto čase sa nemôžeme vyjadriť. Dúfam, že možno neskôr, ale je to otázka členských štátov a to, čo hovorí pán Görens, je to určite pre váš výbor dôležité, ale Európska komisia bohužiaľ nemôže teraz odpovedať. Pokiaľ ide o tých 150 miliónov komisie, ja chápem veľmi dobre, že to je veľmi nízka suma oproti tým miliardám, ktoré sa žiadali, ale tu komisia skutočne vyťahla nové a vyťahne nové pre peniaze Preto sme prišli s týmto návrhom. Je to, sú to dodatočné peniaze, úplne nové peniaze, ktoré sme použili v rozpočte. To je tá naša odpoveď. Pokiaľ ide o opatrenia pre banány, je to opatrenie, ktoré z 50% je tiež kryté novými peniazmi. Teda novými peniazmi novými príjmami. A to tak, jednak aby sa využil nástroj flexibility a keďže musíme takto postupovať, tá komisia musí hľadať finančné zdroje, ktoré nie sú dostatočne využité a našla v rámci viacerých e, nástrojov a nielen DCI možnosti v programovaní do budúcnosti nie sú síce veľké, pretože DCI to znamená len 10 až 13 e, tejto sumy. Takže nejde o to, že by sme tu chceli zakrývať diery alebo zašívať diery jedných iným, ale ako som povedal, v každom prípade Táto suma z, DC, z DCI sa použije v programovom období, ale navyše táto suma bola počas posledného obdobia navyšená o 400 miliónov eur. Takáto je situácia, pokiaľ ide o potreby Teraz pokiaľ ide o postup rady, ja nechám na radu, aby odpovedala, ak je schopná. Teraz o tom vlastne len diskusujú, ale pán poslanec, vy si viete veľmi dobre predstaviť, že mobilizácia nástroja flexibility sa im nebude veľmi páčiť. Ja nemusím byť veľkým čarodejníkom, aby som to mohol predpovedať a uvidíme, akým spôsobom bude komisia v tomto aspekte prijatá, ale myslíme si, že Európska komisia sama nemôže mobilizovať nástroj flexibility bez toho, že by vyhľadala dodatočné zdroje. My sme ich jasne identifikovali a potom sú to rozpočtové orgány, ktoré musia e, konať v rámci svojich zodpovedností. Ja viem, že vy to cítite a vidíte inak, ale takýmto spôsobom môže v rámci interinštitucionálnej dohody konať Európska komisia. To je odpoveď, ktorú môžem teraz dať pani predsedajúca. Slovo má pán Görens. Ja mám ešte dodatočnú otázku. Práve ste povedali, že bude 50 nových peňazí, čerstvých peňazí v tejto oblasti, v tejto aktivite, ale v texte, ktorý sprevádza návrh rozpočtu, alebo neviem, aký to má francúzsky titul, je tam 75 miliónov 2010 na banány 18,3 milióny z Flexu, teda nástroj flexibility a zvyšok 1 milión tu, 1 milión tam, no dobre. To je vlastne prerozdelenie prostriedkov. Ak to vidím zle, tak mi to vysvetlite. Odkiaľ prichádza tých 50% nových 50, tam máme 18 miliónov, 70 a 75 miliónov už v tom nástroj flexibility. nie sú žiadne nové peniaze, no vysvetlite mi to, prosím vás. Samozrejme, túto diskusiu k tejto téme poznám môj komentár tých 190 miliónov a z nich 50% je, sú teda čerstvé nové peniaze e, teda ten nástroj flexibility, tie financie z nich neboli e, programované, preto ich e, voláme takto. A preto obdobie, kde navrhujeme, aby sa mobilizovali peniaze z Flexu, tak e, tam sú tie čísla, ktoré ste práve citovali. Ale ja hovorím o financovaní 190 miliónov a 50 zo 190 miliónov sú tie nové a ten zvyšok je buď z Flexu alebo prerozdelenie, ale nielen z DCI, ale aj z iných nástrojov keďže sme našli možnosti financovania zdrojov z iných nástrojov. Ale ak chcete, pán Berman, konkrétne čísla, aby vám to bolo jasné, tak vám ich postupíme. Ďakujem. Ďakujem. Pán Gerens, máte slovo. Nechcel som sa tu púšťať do vojny s komisiou. 150 miliónov eur viažete pre rozvojové krajiny na boj proti klimatickým zmenám. Dobre, budeme príkladní, ale otázka je, či ostatné sumy, ktoré budú nasledovať, predovšetkým to, čo dajú členské štáty, či to sú dodatočné financie. Tu máme jasné stanovisko, musia to byť dodatočné financie. Ak nie, tak potom e, rozvojovým krajinám rozprávame len rozprávky a ťaháme im medové motúzy po podfúzi. Ale ja by som navrhol spravodajcovi, aby vyslal v mene parlamentného výboru Rade a komisii list pretože ja si myslím, že je čas, aby komisia, aby náš parlamentný výbor e, sa jasne vyjadrili, že chcú, aby táto vec bola objasnená. A treba nástojiť v tomto liste, že aj členské štáty sa musia zaviazať, navýšiť ich e, rozvojovú pomoc a to každoročne. A teda musí existovať aj nejaká marža pre dodatočné financie. Musíme to jasne napísať, inak strácame čas jednoducho pri týchto diskusiách a musíme dosiahnuť, aby rada zareagovala, pretože aj vy v komisii vlastne ste v rovnakej pozícii a čakáte na reakciu rady. Toto je môj návrh. Ďakujem veľmi pekne. Pán e, eh, spravodajca, možno, že bych chcel povedať posledné slovo. Ani nie, pani predsednička. E, už sme jasne povedali, že e, e, trváme na podmienky e, dodatočných krokov v súvislosti s klimatickými a ostatnými aktivitami, ktoré priamo nesúvisia so znižením chudoby. Je pre mňa cťou, že v tomto výbere môžem naďalej obhajovať túto pozíciu. Predsednička, chcela by som vám pripomenúť, že termín na prekladanie pozmeniacich návrhov je 13. maja. 3. 3. maja do 12. Body 15 a 16 preberieme spolu. Týka sa to stanoviska Európskej únie, čo sa týka e, samitu G20 v Toronte 26. a 27. júna tohto roku. Pod hlavičkou e, obnovy a nového začiatku summit G20 sa sústredí na obnove e, z globálnej ekonomickej finančnej krízy a na realizácie záväzkov prijatých na prechádzajúcom samete G20. Bude sa... E, e, môžeme pokračovať? Budeme e, skúmať, akým spôsobom je možné vytvoriť základ trvalo držatného rastu. Tri témy budú dominovať e, reform finančného sektora, stimulačné programy a hospodársky rast, keďže tri témy priamo e, súvisia s rozvojmi krajinami. Náš výbor sa rozhodol urobiť dve veci. V prvom rade by sme chceli napísať list e, premiérovi Kanady e, a vyzvať, aby G20 nabadala vedúci krajiny k opatreniam na zniženie chudoby, na podporu rastu a na boj proti nezakonným nezakonnému prúdeniu peniazy z rozvoju krajín. Máte príslušný text priložený. Taktiež je tu ústna otázka na komisiu ohľadom 115 e, e, postupu rokovacieho poriadku. E, potom bude nasledovať diskusia a uznesenie. Na požiadanie politických skupín sekretariat pripravil návrh ústnej otázky v mene nášho výboru a príslušného uznesenie. uznesenie. Príslušné texty už boli rozdané a niektoré politické skupiny už na ne reagovali berte prosím na vedomie, že budeme hlasovať o tom 10. Eh, maja. Eh, chcem sa opýtať komisie, či sa chce vyjadriť k návrhu otázky a návrhu uznesenia a či majú nejaké stanovisko ohľadom eh, zasadnutia G20, takže komisia nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. No, v podstate komisia by vás chcela stručne informovať o najnovších diskusiách na úrovni G20 e, o tejto problematike. Ako viete, návrh správy e, bol predložený zo strany Menového fondu. Je to predbežná správa, ale šťastie sa dostala do masovo komunikačných prostriedkov je zrejme dôležité poznamenať, že niektoré nápady obsahnuté v návrhu správy sú do značnej miery e, v súlade s technickými odporúčaniami v pracovnom dokumente e, pracovníkov komisie. Okrem iného sa tam zdôrazňujú určité komplikácie, súvisiace so zavedením e, daní z finančných nástroj, e, transakcií v porovnaní s uplatnením iných nástrojov. Okrem tých, tých, týchto problémov, o ktorých hovorí e, komisia a MMF, je možno, že to spôsobí relokačné účinky je naozaj tu veľký potenciál výberu výnosov, ale nie je možné odhadnúť relokačné účinky. V porovnaní s inými nástrojmi je tu možnosť zaviesť poplatok, ktorý sa uplatňuje na úrovni súvahy finančných inštitúcií a, a, a, a takéto Takýmto daniam sa dá vyhnúť na základe použitia derivátov a okrem toho pri zavedení tejto danie treba sa rozhodnúť, voči ktorým nástrojom sa bude e, platiť e, dlhopisom, derivátom, e, akciám. Častokrát takéto nástroje sú kombinované a to spôsobuje kumulatívne efekty a zbytočne zaťažuje takéto transakcie. Je tu ďalší problém E, výnos z daní z finančných transakcií sa sústredí iba na niektorých krajinách, ktoré majú dôležité finančné centra a tie dostávajú e, neprimerený podiel e, z týchto daní a to môže byť problematické. Analýza komisie tiež konštatuje prípadné problémy z hľadiska nesúladu e, so zmluvou o medzinárodnom pohybe e, kapitálu a článkom 11 e, dohody GATS. Napriek tomu diskusie na úrovni G20 svedčí o tom, že jednotlivé krajiny nemajú, nedosiahli zhodu to podporujú skôr európske krajiny. Spojené štáty už ohlásili e, stabilitný, stabilizačný poplatok z rôznych finančných programov, ale je to dočasné opatrenie, ktoré sa bude uplatňovať retrospektívne. E, diskusie na úrovni G20 boli užitočné. G20 sa očakáva definitívnu verziu správy menového fondu Chýba však zhoda, e, celková zhoda v skupine e, G20 e, napriek našim očakávaniam. Je možné, že zo začiatku bude ťažké realizovať širokú aplikáciu jedného z týchto nástrojov a preto poplatok na účely stability E, nevyžaduje až takú veľkú koordináciu a preto možno, že bude uprednostnený stretnutie, na tomto stretnutie, stretnutí komisie zdôrazňovala potrebu e, globálnej koordinácie a potrebu dohodnúť sa na e, základných charakteristikách takýchto nástrojov. Nik netrvá na úplnej uniformite, ale je dôležité vyhnúť sa regulačnej arbitráže a E, deformácie komparatívnych e, výhod. Chcel som vám poskytnúť takéto informácie, aby, e, pretože pre tento výbor by boli užitočné. Ďakujem veľmi pekne. Praje si niekto slovo. Chcete sa vyjadriť k týmto návrhom otázky alebo uznesenia? Pán Guerrero, nech sa páči. Sí. Eh, gracias. Ďakujem. Išiel som povedať pani predsedajúca, ale ktorá odchádza, tak poviem ďakujem pán predsedajúci, lebo máme tu zmeny za pochodu. Niekoľko poznámok k tejto téme, ktorá je podľa mňa veľmi významná. Začnem kontextom, ktorý umožňuje to, že dnes vôbec diskutujeme o tejto otázke. Pravdepodobne pred tromi rokmi by sa táto diskusia nezrealizovala ani len v našom výbore. A nehovorím už ani o iných parlamentných výborov tohto Európskeho parlamentu. Prečo o tom teraz diskutujeme? Preto, lebo ako dôsledok hospodárskej finančnej krízy a dopadu tejto krízy na všetkých sme sa dostali do záveru, že je vhodné poprvé regulovať finančné pohyby alebo pohyb financií, ktoré sú pôvodom tejto krízy a po druhé, že je vhodné nájsť nové zdroje financovania na boj proti chudobe a na boj v prospech rozvoja rozvojových krajín. Na úvod pôvodne G20 bola naklonená týmto myšlienkam, ale ako postupuje čas, pre niektoré krajiny sa kríza vzdialuje a je v pozadí a impuls na zavedenie týchto reforiem sa nejak znižuje. A nemáme tu teda veľkú možnosť, aby sme podnietili to, že G20 alebo iné finančné medzinárodné inštitúcie prijali opatrenia v tomto smere a musíme využiť budúce stretnutie, pretože v EÚ budúca júnová rada bude mať ako jeden z bodov programu diskusiu šéfov vlád a štátov o rozvoji. Takže je tam, sú tam dva týždne okrem svetového šampionátu o futbale, kde moja krajina má obrovské očakávania, ale nikdy nesmieme samozrejme preháňať, tak uvidíme, čo sa udeje. Tak je tam aj obdobie dvoch týždňov, kedy bude Európska rada a bude viesť diskusiu o rozvoji a stretnutie G20 ktoré sa síce budeme, bude venovať aj iným témam, ale je to naša obrovská príležitosť, aby sme tam aj nadniesli rozvojové otázky. A tam platí aj ako v prípade uznesenia sériu mnohých otázok, ktoré sú pozitívne, ak sa nám podarí dosiahnuť pokrok v rozvojovej politike, daňové záležitosti, boj proti daňovým únikom, boj proti daňovým rajom, boj proti tendencia podnikov skrývať svoje zisky v závislosti od krajín, kde pôsobia a tiež daň z finančných poplatkov. V G20 vidíme určitú tendenciu a v krajinách všeobecne, aby táto daň slúžila na stabilizáciu bankového systému, aby sme získali z finančných transakcií financie, aby sme tento finančný systém zaistili, ale my nebojujeme za to. My bojujeme za to, aby tieto finančné zdroje, ktoré sa získajú eventuálne e, z tejto dane, aby išli na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Tak ako naznačil predstaviteľ Európskej komisie, v G20 sú rozdielne názory, sú tam určité krajiny, ktoré sú viacej za, iné menej a tie, ktoré sú za, ani medzi nimi nie je jasné, o aký druh dane by malo ísť a ako to zorganizovať, ale my, čo sa snažíme, čomu dať nejaký základ týmto uznesením a týmto rozhovorom, touto diskusiou, aká je politická a morálna pozícia Európskej únie v tejto diskusii nezávislo technického výsledku, ktorý e, sa nakoniec spustí schválením určitého druhu dane z finančných transakcií, ak budeme naďalej na čele v tom, že budeme žiadať takýto druh reforiem, ak naďalej budeme príkladom, aby ostatné svetové mocnosti a bohaté krajiny sa pridali k takýmto postupom a požiadavkám, tak e, takýmto spôsobom preberieme aj tú zodpovednosť a môžeme povedať, že hospodárska kríza už e, tie najťažšie obdobia už e, skončili a môžeme ísť ďalej. A ako povedal kolega Berman, ja sa cítim tiež veľmi hrdý, že som členom tohto výboru a že bojujeme nielen pod, tak, čo sa stalo v roku 2007, ale aj za všetky reformy a rozvoj v roku 2010 a 2011. Pani Gres, máte slovo? Ďakujem. Ja som chcela tiež urobiť niekoľko poznámok k tomuto ozneseniu pre G20. No pozor, Myslím, že už v roku 2010 sme už tu hlasovali o uznesení o otázke daní. Ide teda pre nás o niečo, aby sme navrhli niečo nové a pre mňa nové uznesenie má zmysel len vtedy, ak e, toto uznesenie prehlbíme, rozšírme na otázku transparentnosti, na otázku e, daňového riadenia. Pán Guerrero hovoril o kontexte a ja by som sa vrátila k Pittsburghskému stretnutiu samitu a pre nás nebol uspokojivý tento summit. A čo my sa musíme snažiť dosiahnuť týmto novým uznesením je rozvinúť sankčné mechanizmy a predovšetkým, ktoré budú oveľa explicitnejšie, pokiaľ ide o bankové tajomstvo. Pán Guerrero hovoril tiež o tom, či budeme naďalej na čele v problematike daňových rajov. Ja navrhujem, aby EÚ obhajovala na medzinárodnej scéne to, čo aplikuje sama na seba, teda automatickú výmenu všetkých informácií a bankových údajov. A na záver ešte dve poznámky o daňové raje. To nie je len morálne stanovisko, ani etické stanovisko. Rada by som pripomenula, že daňové raje to je aj nekalá hospodárska súťaž na hospodárskej scéne. A úvahu, ktorú by sme mohli rozvinúť v súvislosti s G20, to je otázka legitímnosti. Je možné vylúčiť 172 krajín a či naša úloha nie je v tom, aby takéto diskusie na pôde OSN. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ospravedlňujem sa zástupcom komisie. Nebol som tu vtedy, keď vystupovali. Myslím, že hovoríme o článkoch 15 a 16 vedno a k tomuto som sa chcel vyjadriť najmä k 16 a predložiť ústnu otázku, otázku na ústne zodpovedanie komisii, ktorá sa týka stanoviska EÚ vo vzťahu k samitu skupiny G20. Konkrétne daň z finančných transakcií je téma mojej otázky. Ako vieme, pán predseda Barroso povedal v decembri, že si myslí, že to je dobrá myšlienka a parlament už zaujal stanovisko v tejto veci. Treba pamätať na to, že rozprava a diskusia s komisiou na tému dane z finančných transakcií ide o percento 0,5-0,8%. Myslím, že takéto čísla padali v diskusie aj v mojej vlastnej správe o mileniových cieľoch takéto čísla boli, ale ja som sa odklonil od citovania percenta, pretože podľa mňa by sme mali pozbudiť G20 a ostatných, aby boli ambicioznejší a aby toto percento bolo vyššie. Uvedomujem si, že G20 žiada nielen daň z finančných transakcií, ktorá by umožnila členským štátom a ďalším splniť svoje záväzky k 0,7 v oblasti ODA, ale je to niečo navyše. Rád by som zistil, ako sa dohodneme a či vôbec sa dohodneme na stanovisku EÚ na nasledujúcom samite k dani z finančných transakcií. A ako a či Existujú plány, aké sú na výnos, ktorý bude pokladaný za dodatočné financovanie, dodatočné finančné prostriedky a ako by sa takéto dodatočné financovanie malo použiť na urgentné špecifické potreby rozvojových krajín. Konkrétne, ako sme hovorili doteraz, zmierňovanie dopadov klimatických zmien. Toľko moje úvodné myšlienky k tejto téme a ospravedlňujem sa ešte raz, že som tu nebol, keď zástupcovia komisie vystupovali. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán Kačman. Kašman. Komisia si žela odpovedať? Možno by som poznamenal, že sme v zložitých diskusiách a sú tu viaceré alternatívy. Existuje však konsenzus o tom, že finančný sektor by mal z časti zaplatiť za škody, ktoré sa spôsobujú spoločnosti. Väčšina odborníkov však, a dokonca vlády v Európe, väčšina z nich chcú skôr vyberať niečo, čo nazývajú poplatok na stabilitu, nie to, čo nazývame daň z finančných transakcií. Dôležité je zabezpečiť, aby sme dospeli ku konsenzu. Španielský poslanec sa tu vyjadril, že toto okienko, ktoré sa teraz otvorilo a máme možnosti niečo urobiť, sa môže zatvoriť. Keď e, sa rozhodneme pre jeden konkrétny nástroj alebo pre kombináciu viacerých nástrojov, to nie je až také dôležité, ako je dôležitý konsenzus, ktorý by sme sa mali snažiť dosiahnuť. Zatiaľ v G20 ešte konsenzus dosiahnutý nebol k daní z finančných transakcií a možno by sme mohli predložiť návrh, ktorý by tiež zvýšoval výnosy a ktorý by zabezpečoval, že finančný sektor platí isté poplatky, isté fondy sa vytvárajú a potom sa až dohodnúť, ako sa budú používať. V pracovnom dokumente komisie samozrejme takéto zmienky nie sú. Je tu iba zmienka o tom, že tieto fondy budú účelovo viazané. Je to politicky zložitá téma, ale ak dostaneme viac výnosov z bankovníctva, budeme v lepšej pozícii, pretože tieto peniaze by budeme môcť použiť na financovanie i rozvojových krajín, aj klimatických zmien. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kašman. Chcete odpovedať? Ďakujem. E, dohoda hm, bank, odkedy e, Turecko e, hlasovalo za Vianoce, myslím si, že banky prostredníctvom daňového systému sú zodpovední svojim členským štátom. Máme jednotný trh a v rámci jednotného trhu máme jednotné pravidlá ktoré to upravujú. E, nemáme jednotné pravidla ohľadom e, e, daňových záležitostí, avšak nepotrebujeme mať zhodu. Potrebujeme ujať sa vodcovskej úlohy. Tam, kde je silné vodcovstvo, rozhodné vodcovstvo, ako to preukázal pán predseda Barroso, a môžem ho citovať, ak povedal to 15. decembra, pokiaľ nebudeme konzistentní vo svojej vocovskej úlohe, nikdy nás nebudú brať vážne. A e, e, zvoda bude na najnižšom spoločnom menovateli. A najnižší spoločný menovateľ spočíva v tom, že chceme ustúpiť čo najmenej. Čo je vynikajúce na transakčnej dani, na rozdiel od poplatku, e, keď hovoríme o poplatku, E, ako sa bude odpisovať v prípade transakčnej dane. To je presne to, ak nemáte žiadnu transakciu, potom nič neplatíte. Ak e, máte viac transakcií, platíte viac. Čiže je to veľmi živé. V prípade živých, e, agresívne sa rozvíjajúcich trhov budeme konať v zhode. Treba mať na zreteli, že peniaze sa používajú na to, aby sa jednotlivé krajiny dostali do pozície, keď budú s nami podstatne viac mm, eh, obchodovať nielen eh, v oblasti tovarov, ale aj služieb. Pán Kašmarek spomínal, kde ste boli to v Bocvane? Chcel som povedať Burundi, pretože ako e, e, gej nie rád by som tam išiel, pretože tam by ma asi zavraždili, ale v Botsvane máme klasický e, prípad krajiny, ktorá má primernú úroveň príjmov, má diamanty, meď, nikel. A to všetko nám posiela, s týmto obchoduje rady by e, zobrali na seba e, túto transakčnú daň, pretože dostávali by e, späť jej výnosy. Takže skúsme byť rozhodnejší. Pripomenie pánovi Barosovi, čo nám slúbil. Pripomeňme tým vedúcim predstaviteľom členských štátov únie, kto to povedal, keď to bolo populárne. A keď počujeme odpor zo strany bankových inštitúcií, ustupujú. Pripomeňme im všetkým, že táto výzva má obrovskú odozvu zo strany občanov a že občania sú e, mocným nástrojem. To veľmi dobre viem, pretože máme pred sebou e, v Spojenom kráľovstve všeobecné voľby a je tu obrovská podpora zo strany obyvateľov. Bolo by hlúpe, keby sme to nevyužili. E, máme E, vynikajúcu príležitosť aj pre španielské predsedníctvo, ale trvá to nám príliš dlho a budeme musieť to e, splniť z iného predsedníctva. Tak skúsme to e, splniť a nie e, s, e, pristupujme na najnižší možný menovateľ. To stačí, už som ticho. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kašman, ďakujem vám všetkým za vystúpenia. Dovolím sa vám pripomenúť, že termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 29 vo štvrtok o 14. a hlasovať sa bude 10. mája. Predtým, ako prejdeme na Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, navrhujem trojminútovú prestávku, alebo mal by prísť pán, pán servis. Ďakujem pekne. So, can... Uh, Vážení kolegovia, začali by sme s ďalšími bodmi programu. Už normálne... Máme už len 45 minút na ďalší veľmi dôležitý bod programu, preto navrhujem, aby sme nečakali na pána Broka a aby sme začali. Budeme rokovať o dôležitom bode pre parlament a najmä pre nás výbor, náš výbor, o rokovania o postavení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Tieto rokovania práve prebiehajú medzi inštitúciami aj vnútri každej z inštitúcií. 25. marca vysoká zástupkynia komisie Catherine Ashton prezentovala návrh rozhodnutia rady, ktorým sa má ustanoviť organizácia a fungovanie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Pre vybudovanie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť treba jednohlasné rozhodnutie rady a toto bude musieť prebehnúť po dohodnutí sa a konzultáciách s Európskym parlamentom. Výbor, parlamentný výbor AFED pripravil správu v spolupráci s AFKO. Som veľmi rada, že je tu spravodajca z AFETu, pán Elmar Brok, a že je s nami na výmene názorov. A chcem privítať aj pána Gaja Verghofštata, ktorý spolupracoval s pánom Elmarom Brokom pri vypracovaní tejto správy. Je tu tiež. Možno by ste sa mohli pripojiť. A rada by som povedala, že náš parlamentný výbor sa vyjadrí k správe pána Broka o vybudovaní diplomatickej služby a ustanovili sme aj človeka, ktorý vypracuje túto správu. Správa pána Broka vychádza z pracovných dokumentov, ktoré vypracoval spolu so spravodajcom AFKO, pánom Gujem Berghorf Štafom. Tento pracovný dokument prešiel rozličnými fázami a má viacero verzií. Napokon bol rozšírený do všetkých výborov a prebehla eh, konzultácia na širokej báze. 6. apríla pán Brok na schôdzi koordinátorov vysvetlil obsah tohto pracovného dokumentu a vypočul si námietky nášho výboru. Na konci tohoto stretnutia sme sa dohodli, že výbor navrhne text tohoto pracovného dokumentu. Som rada, že môžem povedať, že návrhy v tomto texte boli napokon zapracované do finálnej verzie dokumentu pána Broka Verghofštáta. Ide tu aj o strategické programovanie a najmä v tejto oblasti sa stále ešte naše názory líšia. Pán Kačmarek však dostane slovo, ktorý vys- a vysvetlí podrobnejšie. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Ide o veľmi významnú tému a náš spôsob práce bol trochu iný, než sa obvykle vo výbore DV postupuje, tak by som rád poďakoval všetkým zaangažovaným v týchto prácach, pani predsedničke Eve Žoli, Komisia bola, teda náš výbor bol zastúpený nami dvomi, pani Žoli a mnou. A poďakoval by som aj koordinátorom, ktorí venovali špecifickú schôdzu tejto téme. Sekretariat veľa pracoval na tejto problematike. Dámy a páni poslanci, náš parlamentný výbor, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, sa sústredil samozrejme na aspekty súvisiace s rozvojom. Ehm, nezaujímame sa o celok, ale o, teda o celý tento organizmus, ale z nášho hľadiska je najzaujímavejší predovšetkým rozvoj v jeho viacerých dimenziách. Poprvé dnes sme hlasovali o správe pani Žoli a boli by sme radi, keby závery tejto správy boli e, zachytené do vytvorenia alebo definície tejto vonkajšej služby. Druhá významná dimenzia pre nás sa týka vplyvu komisárov na programovanie a aplikáciu, realizáciu a to, aby sme zabránili eventuálnym protirečeniam medzi politickými cieľmi a to je dôvod, prečo e, a preto teda aj vydávame financie v rozvojových krajinách. Tretia tiež významná dimenzia je, že komisári musia mať prístup k jednotlivým nástrojom, teda musia mať možnosť vplyvu na služby a, a musia e, môcť alebo musia spolupracovať s touto Európskou službou. Štvrtá dimenzia. A tu si myslím, že Existujú ešte rozdiely názorov, hoci nie sú veľmi veľké a to sa týka rozhodovacích postupov tam, kde sa kompetencie zdieľajú tou Európskou službou pre vonkajšiu činnosť alebo komisármi alebo iné oblasti, kde sú rozdielne názory či prístupy. Podľa nášho názoru je to práve Európska komisia ako kolegium komisárov, ktorá musí prijímať rozhodnutia a ona musí robiť aj definitívne rozhodnutia. Ako správne pani predsedajúca povedala, je tu ešte jedna otázka, ktorá nie je vyriešená a to je síce programovanie, jeho interpretácia, definícia rozvojových nástrojov, ako môžu a budú môcť komisári využívať tieto nástroje, čo je veľmi dôležité, aby sme mali spoločné stanovisko, pretože Európsky parlament bude pravdepodobne musieť rokovať s radou a potrebujeme e, spoločné stanovisko, aby naša sila, rokovacia pozícia boli na mieste a očakávame e, tento konsenzus medzi koordinátormi, spravodajcami a tak ďalej a tak ďalej. Ja dúfam, že dosiahneme konsenzus aj v parlamente. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne. Keďže pán Brok nie je prítomný, chcel by som dosť slovo pánu ktoré by mal mm, približiť názory ohľadom eh, vytvorenia a fungovania Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za príležitosť, že ako spravodajca výboru AVKO môžem sa zúčastniť vášho dnešného stretnutia. Možno by bolo dobre na úvod vedieť, že sme sa rozhodli a pán Brok, že vypracujeme jednu správu a aj spoločné pozmenujúce návrhy. Takže sú to rovnaké pozmenujúce návrhy, ktoré budú predkladané aj v AFETE, aj vo výbore AFKO. A to si myslím posilní stanovisko, pozíciu parlamentu v rokovaní s ďalšími inštitúciami, s komisiou a s radou. Po druhé, východiskom pána Broka aj môjim východiskom pri príprave správy. Už máte správu z 20. apríla, áno? Takže v tomto texte sme sa snažili maximálne zachytiť mm, jednotlivé poznámky z vášho výboru a východiskom bolo, aby mm, Európska služba pre vonkajšiu činnosť SVČ bola ambiciozná, aby sme sa neobmedzili len na službu vonkajšej činnosti, ktorá bude službou typu Solana. A približne tisíc diplomatov, ktorí fungovali už v minulosti. Takto to nefiguruje v zmluvi. Článok 21 jasne hovorí, že treba e, začleniť všetky politiky vonkajšej činnosti EÚ a vložiť ich, včleniť ich do ESVČ. Viete, že článok 21 pardon, opravuje sa rečník článok 27 zmluvy a aj 21, znovu sa opravuje rečník, to je strana 4 našej poznámky. Menujú všetky tie úlohy, ktoré ESVČ musí vykonávať a tam máte aj rozvoj, spolupráca. A teda východiskom bolo urobiť ESVČ čo naj ambicioznejšie a najkoherentnejšie. Tretí prvok či východisko našej práce bolo pre nás, ako aj pre ako 90 prostriedkov a kompetencií pochádzajú a prichádzajú z Európskej komisie, je potrebné, aby ESVČ bolo napojené na komisiu, aby bolo súčasťou komisie. V našom návrhu uvidíte, SVČ je súčasťou sekcie 3 rozpočtu, teda oddielu Všeobecného rozpočtu EÚ a ako viete, tento oddiel je to oddiel Európskej komisie. Prečo? Pretože tento oddiel 3 e, Európskeho rozpočtu je v srdci EÚ. Tam sa rozvíjajú všetky aktivity EÚ teda či už ide o kapitolu 1, 2, 3 a tak ďalej. To sú všetky aktivity EÚ. A tam je aj zahraničná politika, rozvojová politika a tak ďalej a tak ďalej. Takže naše druhé východisko bolo, že chceme urobiť ESVČ ambiciozne, koherentné a po druhé chceme ho pripojiť, začleniť do Európskej komisie, čo samozrejme umožňuje oveľa koherentnejší prístup, pretože ak je pridelený k Európskej komisii je oveľa jednoduchšie v rámci ESVČ tam asociovať a spolupracovať s komisárom pre rozvoj, pre susedskú politiku, pre humanitárnu pomoc a pre vysokú predstaviteľku podpredsedkyňu Európskej komisie. Ale problém je, ako v situácii, keď chceme urobiť ESVČ, ktoré má byť ambiciozne, ale chceme ho dať mimo komisie, a to, tam začínajú problémy, alebo keď to chceme dať do komisia, tam prvýkrát vlastne chceme vytvoriť službu, skutočne významnú službu, mimo oddielu 3, ale v rámci unijného prostupu, pretože ten oddiel 3 to je vlastne tá realizácia samotného unijného postupu. A teraz, aká je situácia? Poznáte ju lepšie ako ja, pretože ja som nováčikom v týchto záležitostiach. Situácia v spolupráci do tohto momentu, všetko je na, v komisii, DG, mm, DV robí programovanie a Európska pomoc robí implementáciu politiky a to všetko je v kompetencii jedného komisára. To neznamená, že niekedy to prinášalo ťažkosti. Ja mám tú veľkú výhodu, že som veľmi blízkym priateľom a politickým priateľom pána Luisa Mišela, ktorý je bývalým komisárom pre rozvojovú a humanitárnu pomoc, ktorú mi rozprával o konkrétnych prípadoch a keď mi povedal, že teoreticky sme sa rozhodli, že urobíme A, ale in situ v teréne sa urobilo B alebo vôbec nič. A, a vieme, že veľmi ťažko to funguje a že zamestnancovia Európskej komisie mali rozhodnúť, či sa použijú financie. Jednoducho nemáme ich, tak to neurobíme, ale v súčasnej situácii nie je jednoduché byť koherentný v prípade rozvojovej politiky, ale pre mňa je to dôležité, pretože v programovaní eh, DGDV, ako aj v implementácii Europaid, to sú eh, dve správy, dve administratívy, ktoré sa nachádzajú v Európskej komisii pod záštitou a pod taktovkou jedného komisára pre rozvoj pokiaľ ide o programovanie, to viete, tie prvé tri štádia programovania sa robia v DigiDev a ďalšie štádia sa robia v Europe 8 Digi. A to je súčasná situácia. No a čo sa stane e, s návrhom pani Eštonovej? To je ešte viacej skomplikované. Komisia na jednej strane a pani Eštonová urobili dohodu, ktoré podľa mňa komplikujú veci. Prečo? Pretože teraz tu budeme mať tri e, rozdielne etapy v programovaní. Najprv tematické programovanie, ktoré sa bude robiť v DGDV, potom geografické programovanie a to by sa robilo v ESVČ a znovu sa to vráti do komisie, aby sme videli implementáciu v Europe Aid. Tak podľa nás je to komplikácia. Už súčasná situácia je niekedy zdrojom protirečení, tak tieto protirečenia by takto ešte narastali. A preto nie je náhodou, že takmer 48 hodín čo prichádzajú listy, maily ku vám, ku nám, aby nám vysvetlili, že to, čo sa navrhlo a položilo na papier v mene pani Eštonovej po dohode s komisiou a to, čo sa včera večer schválilo v rade, že to nebude fungovať, alebo je tu riziko, že by to v praxi nefungovalo, alebo že je tam riziko oveľa väčších protirečení a problémov ako v minulosti. A náš návrh tým, že samozrejme ESVČ by bol súčasťou oddielu 3 a bol by napojený na Európsku komisiu, tak sa dostáva približne do súčasnej situácie, teda DGDV vstúpi do ESVČ, ale ESVČ je napojené, je súčasťou komisie a teda správa, riadenie, koordinácia a riaditeľ pre rozvoj je súčasťou ESVČ. Po druhé, pokiaľ ide o vykonávanie, tak to je Europe Aid. Aj to je Európska komisia, ale iná súčasť, iná zložka, ktorá robí implementáciu. Takže situácia, ktorá sa vytvára našim návrhom, odráža trochu súčasnú situáciu, pretože ESVČ by bol súčasťou Európskej komisie a implementáciu robí Europe Aid. Po druhé, dve, obe služby závisia od toho istého komisára, to je jasné, takže všetko, čo sa týka riadenia v rámci ESVČ, ktorý sa stará o horizontálne geografické témy rozvoja, tak to je tiež v kompetencii jedného komisára a EuropeAid, ktorá tiež bude robiť implementáciu, tak je tiež pod taktovkou, je v kompetencii toho komisára. Teraz taká malá odbočka. Máme rozdielne názory, pokiaľ ide o tematické a horizontálne a geografické veci. No neviem, ako to robíte v Afrike. Horizontálne a geografické, to je to isté. Ide o rovnaké problémy, o rovnaké výzvy. Takže sa mi zdá, že je trochu umelé robiť takéto rozdeľovanie a nedávať to do rovnakého direktoriatu, riaditeľstva. A to je aj pozícia pani Aštonovej. A pokiaľ ide o jednotlivé etapy, však to tie, preto platí tiež isté programovanie pre etapy 1, 2, 3 bude v riaditeľstve DV, DigiDV, SVČ a potom sa budú implementovať fázy 4-5 Europe Aidom Europe Aidom, čo je tiež súčasť Európskej komisie. Ak by náhodou sme 100% zrealizovali náš návrh, tak podľa mňa v mojich predstavách súčasný systém by sa aplikoval naďalej s tým rozdielom, že DG DV bude súčasťou ESVČ a ESVČ je teda pridelené komisii a komisár pre rozvoj spolu s komisárom pre susedskú politiku a humanitárnu pomoc e, budú e, pomáhať alebo spolupracovať s e SVČ. Ja si to tiež predstavujem tak ako iní spravodajcovia. Ak sa nám nepodarí prepojiť ESVČ a komisiu, hlavne na rozpočtovej úrovni, tak ja som za to, aby celý rozvoj išiel do komisie, aby to bolo koherentnejšie a nebol by som za to, čo robí Enštonové, že horizon, že horizontálne témy budú tam, geolo, geopolitické budú tam a tak ďalej. Musíme byť koherentní v rozvojovej politika, politike spolupráce. To je rozhodujúce pre účinnosť týchto aktivít a tiež preto, aby sme sa uistili, že peniaze a vyvinuté úsilie prinášajú skutočné konkrétne výsledky. V tej poslednej verzii z 20. apríla sme zachytili, myslím si, takmer všetky poznámky, ktoré sme dostali z vášho parlamentného výboru, pánovi Brokovi a mne. Ale definitívny výsledok bude závisieť od vôle rady a komisie, ale predovšetkým rady, dohodnúť sa s nami o principiálnej otázke a síce, či ESVČ bude súčasťou alebo bude závisieť od Európskej komisie, či bude v oddieli alebo sekcii 3. Ak áno, tak náš návrh je podľa mňa dobrý návrh pre koherentnosť politiky spolupráce. Ak ale bude negatívna odpoveď, tak ja by som bol za to, aby všetky kompetencie pre spoluprácu spadali znovu pod komisiu a v tom prípade budeme mať ESVČ e, dosť obmedzené. Nemôžeme mať obe veci naraz. ESVČ veľmi ambiciozne a tak ďalej vo vnútri a navyše ho detašovať, oddeliť od komisie. Je to narušenie e, princípu spoločenstva ja niekedy hovorím, keď trošku preháňam, že z ESVČ je to akýsi taký malý štátny prevrat na rozpočtovej úrovni, ale to je také malé preháňanie. Ďakujem veľmi pekne, milí kolegovňa. Myslím si, že teraz by sme mali odovzdať slovo predstaviteľom komisie a až potom otvoríme všeobecnú rozprávu, e, kde vystúpia poslanci. Myslím si, že by bolo dobre vypočuť si komisiu ako nám vysvetlí rozdiel medzi návrhom pani Eštanovou a návrhom od pána Broka a pána Felčakov. Vítam pána Broka. Tak teraz, čo robíme? Mr. Manser, you. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Veľmi pozorne som počúval, čo hovoril pán Kašparek a pán Verhofstadt. Myslím si, že viaceré poznámky, ktoré tu odzneli, už boli vyriešené vo e, viacerých diskusiách. Nechceme sa e, opakovať, len e, štyri veci, ktoré tu nadnesol pán Kašmarek na začiatku a niektoré poznámky, ktoré boli jasné, uvedené pán De Foster, K štyrom poznámkam strategické priority a dôraz na rozvoj. Tu všetci súhlasíme. Ide o pozdvihnutie rozvojovej politiky. Častokrát e, sa hovorilo o distribúcii prostriedkov, ale chceme z toho robiť niečo strategickejšie a preto takýto dôraz na rozvojovú politiku ako e, jednu z kľúčových, jeden z kľúčových prvkov e, vonkajšej e, projekcie Európskej únie. To je jeden z cieľov, Ďalej otázka vplyvu komisárov, ako sa vyhnúť e, rozporom. Myslím si, že v súčasnosti situácia je rozptýlená a do značnej miery je e, e, riadená nástrojmi a nie politikou. A tento návrh jasne poukazuje, že takéto vonkajšie služby predovšetkým majú politickú zodpovednosť v oblasti komisára, ktorý zodpovedá za rozvoj umožňuje mu e, e, e, rozhodovať o obsahu stratégií. Tretí prvok sa týka prístupu k nástrojom. Myslím si, že teraz poprvýkrát počas desiatich rokov, ak nie väčšie, dlhšie obdobia, dva základné nástroje, teda všetky zemepísne oblasti, ktoré spadajú do rozvoja, majú, má na starosti z hľadiska programovania jeden komisár to už e, e, e, sa nestalo asi dva alebo tri funkčné obdobie. O to požadoval, toto požadoval parlament a teraz to máme. Máme toho istého komisára, ktorý má na starosti aj mm, mm, koordináciu a rozvoju politiku. Ďalej, rozhodovanie komisie, najmä kolegium by sa mali rozhodovať v tejto veci. O tom sa hovorí v návrhu to znamená, že pokiaľ sa rozhodli v rámci DCI a EDF, všetko sa predkladá pred kolegium komisárom zodpovedným za rozvoj v zhode s vysokým predstaviteľ, vysokou predstaviteľkou a to sa schváľuje kolegium. Takže títo štyri poznámky sú podľa mňa eh, obsiahnuté v návrhu a s tým súhlasíme. Máme tu ešte niekoľko poznámok pána, od pána Fehovstefa. V čom tu je teraz problém? V súčasnosti problém spočíva v tom, že fragment, existuje fragmentácia nástrojov, že sa to všetko riadi nástrojmi a toto e, bráni rozvojovej politiky v tom, aby sa stala globálna. A po druhé, rozvojová politika, e, politika je identifikovaná s nástrojmi a preto je marginalizovaná. Ak sa ukáže, že rozvojová politika je súčasťou reakcie na globálnu krízu, tak to musíme urobiť teraz. Takže buď to pozdvihneme v čase, keď sa e, rozhoduje strategicky, a rozvojová politika e, sa prevtelí prostredníctvom komisii a príslušných odborov komisie, alebo e, jednoducho existujúca situácia zostane nezmenená do nekonečná to, že teraz programovanie, teda e, gro, strategické e, e, materiály, alokácie prostriedkov, toto všetko dokáže prispieť k určitej kombinácii politik a kombinácii nástrojov a chceme od začiatku poskytnúť lepší nástroj na účely realizácie rozvoja pre príslušného komisára. Ako to bude v praxi fungovať? Musíme rozlišovať medzi programovateľnými a neprogramovateľnými nástrojmi. Programovateľné nástroje to sú geografické nástroje, kde na začiatku cyklu e, rozhodujeme o množstvoch, o čiastkách, to je prerogatíva Európskej únie a v partnerstve s príslušnou krajinou sa rozhodujeme o tom, kde sa sústredia e, naše úsilie. Čiže máme spoločnú stratégiu, v súčasnosti príslušné materiály o tej ktorej krajine predstavujú e, e, dokumenty na e, mínenie prostriedkov a nie na stolu stratégiu. A ďalej hovoríme o tom, ako sa prostriedky budú vynakladať počas určitého obdobia. A tematické programy robia niečo iné. Tam nejde o programovateľné prostriedky, títo sa statožňujú nie s ale s aktivitami napríklad investícií do ľudí, do vzdelávania, do zdravotníctva, boj proti klimatickým zmenám. Tu je reakcia na inú logiku. Nechceme dávať krajinám peniaze, ale chceme na globálnej úrovni realizovať určité iniciatívy, napríklad e, spolufinancovanie s organizáciami OSN alebo spolufinancovanie výskumu a vývoja v polnohospodárstve. To nezávisí od tej ktorej krajiny. To sú podľa mňa ideálne nástroje, a parlament to veľmi dobre pozná, pretože pochádzajú z parlamentu, títo nástroje doplňajú horizontálnu politiku. A či už ste vnútri alebo vonku, nezávisí, e, neovplyvňuje samotný problém. Treba e, e, zabezpečiť implementáciu a programovanie, ale tieto veci sú oddelené. A tu nevidím ani taký veľký rozdiel. Takže na teraz stačí, pretože všetko ostatné je súčasťou diskusie ktorá už prebiehala viackrát. Včera rada e, dosiahla politickú dohodu o určitých záležitostiach. Pre vás nie sú relevantné bezprostredne, ale predsa len o tom hovorím. Ale to je to dôležité, čo som chcel povedať ako reakciu na vaše vystúpenie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. Teraz by som dala slovo Pánu Brokovi poďakujem mu za to, že prišiel do nášho výboru. A potom, po jeho príspevku, otvoríme všeobecnú rozpravu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže je to pokus o to, aby som si bol ľudské práva? Nechcem teraz dlho hovoriť, lebo neviem, čo povedal pán kolega. Som sa zdržal vo výbore pre zahraničné záležitosti. Nechcel by som to opakovať. Radšej, budeme, eh, radšej diskutujeme o tom. Chcel by som informovať, že dnes eh, odpoludne sme mali viaceré rokovania. Mali sme rokovanie s komisiou Eh, hovorili sme o otázkach, ktoré majú eh, súvislosť s eh, britskou kontrolou. Existujú tu viaceré ďalšie možnosti. Je tu aj úloha pre radu a pre pani Eštanovú v oblasti politických konzultácií. Existujú viaceré možnosti, ako konať potom eh, pôjde o memorandum o porozumení, o otázky rozdelenia eh, mandátov, eh, formulácii stratégií. Existujú predchádzajúce neformálne konzultácie v rámci výborov a je to veľmi dôležité z hľadiska praktickej kontroly. Je to otázka strategických materiálov, zastúpenie E, určenie formulácie mandátov. E, je to otázka e, misie krízového manažmentu. O tom sa bude diskutovať s príslušnými výbormi alebo nie. Myslím si, že práve toto sú body, ktoré e, sú dôležité z hľadiska e, vývoje činnosti Výboru pre zahraničné záležitosti. A nechcem nejako e, viac to rozvíjať. Ide o dôležitú potrebu dosiahnuť kritickú motu a aby parlament zavažil. Mimochodom som sa rozhodol, že dostanem e, z výboru pre rozvoj kúštek čokolády. Ďakujeme sekretariatu. Takže vidíte, to je to tajomstvo, 3 hodiny v kuse pracovať bez ťažovania sa. Tak toto vyzerá. A teraz dávame slovo poslancom. Otváram rozpravu. Pán Kašman, nech sa páči, ste prvý. Ďakujem za slovo, pani predsedníčka, pán Brok, pán Verhofstadt. Nebudem predstierať, že som odborník na túto tému, ale čím viac sa o tom dozvedám, tým som zmetenejší. Dovolte mi povedať mi iba svoje dojmy. Aj tento výbor vníma túto prácu aj mimovládky, ktoré pracujú na tomto poli rozvojovej spolupráce, majú pocit, že vykoreňovanie chudoby a podpora rozvojového sveta nebudú tak dobre fungovať, keď prídu tieto nové inštitúcie, pretože tie preberú pod hlavičku zahraničnej politiky aj tieto aktivity. Takto vyzerajú naše obavy tieto obavy tu rezonovali aj včera. Neviem, či ste sa zoznámili s právnym názorom, ktorý spochybňuje názory mojej vznešenej priateľky baronky Aštonovej, názory, ktoré sa týkajú zmluvy a ak mi dovolíte, budem sa na ne odvolávať. Diplomatická služba, teda Európska služba pre vonkajšiu činnosť, bude mať bezprecedentnú kontrolu nad EÚ a jej rozpočtom a je tu zmes medzivládnych a komunitných politík a ciele znižovania chudoby budú absolútne podriadené záujmom zahraničnej politiky, ako som už predtým povedal. Bol som trošku e, uistený názormi z rady, ktoré sme si práve vypočuli, názormi z komisie, a že chce, aby výbor pre rozvoj sa zapájal do všetkých fáz programovania. Verím v silnú úlohu nášho výboru, bez toho, že by sme duplikovali úlohy Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Keďže bude existovať funkcia generálneho riaditeľa pre rozvoj a táto sa má transformovať, myslím si, že potrebujeme ľudské zdroje, potrebujeme zamestnancov, ktorí budú ďalej vykonávať túto prácu a keď budeme kontrolovať, ako funguje Európska služba pre vonkajšiu činnosť v roku 2012, bude kontrolovať aj programovanie a nie len perspektívy zahraničnej politiky, bude sa pozerať na veci aj z hľadiska toho, ako efektívne je vynaložená pomoc pre rozvojové krajiny. Únijná pomoc. Potrebujeme zábezpečenie peky aj v tom, ako sa budú rozvíjať ciele zahraničnej politiky, aké záväzky bude dávať EÚ, si bude dávať EÚ, čo sa týka Parížskej charty a ďalších záväzkov. Toto by nás aj partnerské krajiny, aj mimovládky iste ubezpečilo o tom, že veci idú dobrým smerom. A napokon by som sa chcel vyjadriť k tomu. Nevidel som ten posledný prepracovaný návrh pán Brok a pán Verhofstadt ale ten, tá verzia dokumentu, ktorú sme si prediskutovali v politických skupinách, teraz tu nehovorím za socialistov, za moju skupinu, ale všimol som si, že v tejto verzii boli odkazy na dvoch alebo troch zástupcov vysokej predstaviteľky, ktorí budú mať isté nové právomoci. Dovolte mi e, byť chvíľku cynickým, hoci nie som cynikom. Títo traja ľudia sú vnímaní ako ľudia, ktorí nedostali tú prácu, ktorú chceli robiť a tak dostali pozície zástupcov pani Ashton. Ja nehovorím, že nebudú brilantnými poradcami pre pani Ashton, ale títo traja ľudia sú kvázi politickými poradcami a sú priamo receptom, ktorý, ktorý nás vovedie do katastrofu. Predseda Barroso nemá troch zástupcov, má troch vicepredsedov, podpredsedov a právomoci vysokej predstaviteľky by sa nemali ešte viac rozširovať a nemali by znižovať historickú rolu, ktorú hrá rozvoj ako téma v našej zahraničnej politike, pretože e, súčasťou vonkajších aktivít únie vždy boli, bola meta rozvoja a nebolo to ovplyvňované politikou. Ďakujem, pán Kašman, slovo má pán Berman. Ďakujem, pani predsednička. Je pravdou, že komisári budú mať pod sebou aj EDF aj DCI a to znamená, že budeme kráčať dozadu. Tento návrh je menej znešený než pôvod vysokej predstaviteľky. Baronka Eštonová navrhuje, že tento komisár, o ktorom hovorím, bude akýmsi manažérom Nehovoríme tu o zodpovednosti, hovoríme tu len o dohľade a usmerňovaní. A to sú dve rôzne veci. Ja som tam nevidel slovo zodpovednosť. Za čo bude komisár zodpovedný? Dohľad a usmerňovanie nestačí. Programovanie sa bude pripravovať podľa propozícií pani Aštonovej a propozícii Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. To je veľmi vágny termín, nikto zatiaľ nevie, kto bude financovať túto službu a tak ďalej. Existuje tu zmetok celý tento návrh je zmetočný, kto bude mať autoritu, kto bude mať zodpovednosť. Autorita pani baronky Eštonovej by mala znamenať aj to, že by mala niesť zodpovednosť. Je veľkou chybou, že tomu tak nie je. Znamená to krok späť. Ideme 50 rokov dozadu, krok dozadu, ktorý, do situácie, ktorý bol pred 50 rokmi. Vtedy bola rozvojová pomoc v rukách zahraničnej politiky a teraz sa stiažujeme, že rozvojová pomoc nefunguje, všetko zlyháva. A prečo? Jeden z najväčších dôvodov je, že rozvojová politika nikdy nebola braná vážne a že mnohí diktátori boli držaní pri moci a že obchodné záujmy boli kladené na vyššiu úroveň než rozvojová pomoc ľuďom a rôzne ďalšie dôvody ovplyvnili to, že zahraničná pomoc rozvojovému svetu nefungovala tak dobre, ako sme dúfali, že bude fungovať. Nemali by sme sa vrácať k tomuto modelu, tejto situácii, keď diktátory sú dôležitejšie ako znižovanie chudoby. Nie, zahraničná politika by nemala dominovať rozvojovým politikám. Je to v priamom protiklade so zmluvou, s Lisabonskou zmluvou a Concord a SIDZE radia komisii a to je v protiklade so zmluvou, a toto je obsiahnuté v Aštonovej návrhoch. Pre mňa integrované služby predstavujú riziko samé o sebe. Ja sa vôbec nebojím, ak bude existovať komisár v rámci alebo komisárka v rámci vonkajšej služby a ak bude mať svoju zodpovednosť za programovanie, ako to už oznilo, všetky fázy rozvojových politík budú konzultované. Integrované služby rozvoja a zahraničných vecí v takomto prípade by neboli hrozbou. Ale keďže nevieme, kto bude zodpovedný za čo, kto bude mať právomoc v čom, nevieme, akú zodpovednosť bude mať e, tento budúci komisár alebo komisárka, je to naozaj priamo recept na katastrofu. Návrh našich kolegov pána Broka a pána Verhofstata sa pokúšajú vylepšiť tento nejasný návrh. Som veľmi rád, keď vidím, že ich návrh ktorý nám práve ste odprezentovali, sa naozaj posunul na vyššiu úroveň od prvých krokov, kedy sa s ním začínalo. Možno sa môžeme pozastaviť pri drobnostiach, ale v podstate to, čo navrhujete, je to, že komisár, komisárka budú zodpovední a vysoká predstaviteľka bude nad týmto komisárom. A to potrebujeme. Vysoká predstaviteľka musí mať dostatočnú silu a právomoc, aby mala autoritu. To však ne, neznamená, že nebude mať zodpovednosť za portfólio všetkých komisárov, ktorí pracujú v tej oblasti, v ktorej pracuje ona. Ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem. Pani Sargentini. Ďakujem, pani predsednička. Návrh pani Estenovej hovorí o tom, že služba pre vonkajšiu činnosť a e, služby komisie budú navzájom, e, sa budú navzájom kontrolovať. Tento návrh Lady Ashtonov hovorí, že e SVČ a odbory komisie budú sa navzájom konzultovať. Budú sa radiť. Je to článok 3 odsek 2 pod názvom spolupráca. Páči sa mi spolupráca, páči sa mi, páči sa mi konzultácie ale uprednostnil by som e, slova, a teraz opakujem e, kolegov z SID, e, páčili by sa mi aj slova o zodpovednosti. A tu stále máme výhrady. Myslím si, že návrh pána Terhovstata, a pána Broka e, uberajú, správnym smerom a vážim si tú skutočnosť, že viaceré návrhy nášho výboru a pána Kašmareka sa zohľadnili je to však stále väčší e, problém, otázka, kto zohráva vedúcu úlohu v oblasti e, rozvoja. A aký e, mandát má Európska únia v oblasti rozvoja? Rád by som videla, aby vo vašom materiáli pán Hofstad a pán Brok, aby aj v materiáli pani Eštonovej bol jasný odkaz na článok 208 z Lisabonskej zmluvy, kde e, sa hovorí, že všetko, čo súvisí s vonkajšou službou, musí byť v súlade s cieľmi, e, rozvojovými cieľmi a síce trvalo udržateľným e, vykorenením chudoby a všetko, čo nie je v súlade s trvalo udržateľným vykorenením chudoby, nie je v súlade ani s Lisabonskou zmluvou. Môžeme hovoriť o e, hore, dole, môžeme hovoriť o akýchkoľvek štruktúrach, ale toto by sme mali e, e, zorganizovať. V opačnom prípade nie. To znamená, že nestaviame sa vážne k zmluve. Nechceme hovoriť o právnických záležitostiach, ale skoro o politickej vôle. A rada by som videla našu politickú vôľu, aby sme dali e, rozvojové záležitosti e, do popredia záujmu, aby sme neriskovali, e, že predstavy o rozvoji sa použijú v zahraničnej politike, čo nemusí byť totožné, jedno to isté. Nie je mi stále jasné, akým spôsobom pán Pibagals zabezpečí, aby ľudia v teréne, v našich delegáciách v Európe, urobili. To, čo sa navrhuje v oblasti rozvoja, bude musieť konať prostredníctvom pani Eštenovej, bude e, pomoc sa poskytovať cez e, DŽF a cez pana e, Pibelsa, cez pani Eštenovú priamo do delegácie, alebo je tu jasná línia zodpovednosti, ktorá ide krížom cez toto všetko. Bolo by som rada, keby mi túto otázku zodpovedala komisia rada aj pán Brok a pán Verhofstadt, pretože nezohľadnili jeden z návrhov e, e, pána Koš Marikova, aby e, všetky spory sa napokon riešili v rámci rady. Ďakujem pekne. Nuž, teraz by som odovzdal slovo pánu Geradovi. Presidenta, eh, si es verdad que el chocolate sirve para... Vážená pani predsednička, je pravda, že čokoláda povzbudzuje ľudí, aby robili tie správne veci, takže sme si mali priniesť celé vreci a čokolády nemali? Vypočul som si už niekoľkokrát pána Verhovstata a pána Broka na pôde výboru pre ústavné záležitosti a možno mám nesprávny dojem. Dnes som ich videl v tej najpesimistickejšej nálade. S týmto návrhom vysokej predstaviteľky alebo Európskej komisie o ESVČ vystúpenie bez mikrofónu pána Ferhovštata teda moja diagnóza nie je až tak chybná. Myslím, že mm, sú tu dve rizika alebo dve nebezpečenstva, ktoré som ja vydedukoval z vystúpenia pána Verovštata. Poprvé, to prvé z nebezpečenstiev je, že zahraničná politika alebo vonkajšia politika EÚ ktorú bude realizovať, alebo malo by realizovať ESVČ, takže sa to obmedzí. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť tú dohodu, tak sa obmedzi len na bezpečnosť, obranu, diplomatické aktivity a odčlení sa od nej rozvoj, susedská politika a humanitárne aktivity. A to je nebezpečenstvo, ktorému by sme sa mali za každú cenu vyhnúť. A druhé nebezpečenstvo by bolo, keby ako dôsledok polit- rozvojovej politiky, že táto politika by nezaujala rozhodujúcu kľúčovú úlohu v rámci politiky EÚ. A teda by sme sa vrátili do situácie, v ktorej sme teraz, ale nezaobodajme, že to nie je možné, lebo všetko ostatné sa mení, vonkajší kontext sa mení, chceme či nechceme. V situácii, kedy sme prišli a nastúpili, keď sme mali rozvojovú politiku, keď inštitucionálna štruktúra EÚ, úloha a ambície EÚ vo vonkajšej politike sú iné. Ako zabraniť týmto dvom nebezpečenstvám? Ja si myslím, že prístup, ktorý tu bol vysvetlený, je adekvátny. Nezachádzam do detajlov a tiež nie som odborníkom, ale ako zabrániť problémom tým rizikám? Treba im zabrániť hneď v prvej etape, pretože zahraničná politika EÚ a fungovanie tejto služby, vonkajšej služby, alebo samotná služba, to musí byť integrujúca zložka, v ktorej stratégie, veľké akčné línie, orientácia, ciele, tie musia byť jasne zadefinované komisármi aj vysokou predstaviteľkou pod jasným vedením vysokej predstaviteľky, ale s priamová aktívnou účasťou komisárov pre susedskú politiku, pre rozvoj, humanitárnu pomoc a tak ďalej a tak ďalej. Takže v rozhodnutí tom, aký je zmysel zahraničnej politike EÚ, aké budú tie veľké akčné línie, stratégie pôsobenia, aké sú hlavné ciele v tom, by mali byť aj jednotliví kompetentní komisári. A ako dôsledok toho úroveň zodpovednosti a autonómie pri vykonávaní politiky, či už rozvojovej, humanitárnej pomoci a susedstva, tak to bude spadať do právomoci komisárov. Takže musíme zabrániť tomu rozkolu, tak ako to naznačil pán Ferovštát. A možnosť číslo 1, ak som dobre pochopil, je, že v dizajne zahraničnej politiky EÚ bude ciele definovať, budú definovať komisári a že ESV, čo to bude ako politika e, spoločenstva s rozpočtom spoločenstva a že to bude teda pridelené ku komisii, aby sme zabránili druhej možnosti, čo by bolo katastrofou pre zahraničnú politiku aj pre rozvojovú politiku, pretože ani zahraničná politika by bola silná, koherentná bez rozvoja a ani rozvojová politika by nemala význam, keby bola mimo rámca tejto zahraničnej politiky. Vystúpenie bez mikrofónu. Ďakujem, pani predsedajúca to, čo som pochopil z prvých vystúpení, ma vôbec neuistuje. Existujú naďalej veľké rozdiely názorov. Zadefinovanie ESVČ je dosť ambivalentné, aby sme naďalej musíme byť opatrní. 25. marca prestúpila pani Eštonová s názorom a to ešte prináša ďalšie rozdiely a ako nájdeme pozíciu či miesto rozvojovej politiky v tejto štruktúre. Preto je potrebné pripomenúť, že ESVČ nie je politický orgán ani orgán rozhodovania, ale je to orgán, ktorý má asistovať vysokej predstaviteľke vo svojom mandáte. Vzhľadom na navrhovaný organigram, vzhľadom na množstvo vytvorených miest sa môžeme obávať, že dojde k akýmsi pretekom alebo súťaživosti medzi týmito službami a ako si môžeme interpretovať to rozhodnutie rady, menovať tých dvoch zástupcov a ako chceme zabezpečiť kontinuitu našej politiky, keď sú tu také rozdielne názory. Socialisti a demokrati nepodporujú menovanie zástupcu pod zámienkou rovnováhy. Ak sa pani Aštonová symbolicky rozhodne mať svoju kanceláriu v e, komisii, bude mať trojakú funkciu, ktorá bude bizarná na jednej strane, bude kompetentná pre vonkajšiu činnosť ale bude pod vedením predsedu komisie. akým spôsobom potom jednotlivé generálne riaditeľstva budú fungovať, ako budú začlenené, aká bude funkcia DG, DV a akým spôsobom bude rozvojová politika začlenená do programovania. A pokiaľ ide o integráciu sektorových politík v tomto novom ESVČ. E, je rozhodujúce postavenie rozvojovej politiky v ESVČ, pretože pre nás je rozhodujúce, aby kompetencia jednotlivých komisárov nebola nejakým spôsobom ohrozená vytvorením ESVČ. akým spôsobom teda aplikovať alebo realizovať aktivity ESVČ a ako budú kompetentní komisári vykonávať svoje funkcie, aby, boli kontinu, aby mal, bola určitá kontinuita aj medzi politickými cieľami a pôsobením institu. Vystúpenie pani Eštonovej nie je jasné v oblasti dvojakého kľúča a rada vôbec toto tajemstvo neodhalila alebo neobjasnila. Je potrebné, aby sa tento prístup jasnejšie vysvetlil. V prípade zdieľaných kompetencií komisár by formuloval politiky a tieto by sa potom predkladali spoločne komisárom, podpredsedom alebo zástupcom v kolegiu komisárov. Myslím, že by sme mali pouvažovať o úlohe komisárov pre humanitnú pomoc a či by sme mali podporiť začlenenie humanitnej pomoci do ESVČ, hoci táto otázka nie je politická, nie je to politická oblasť. Vonkajšie aktivity EÚ potrebujú veľkú koherentnosť a viditeľnosť, to je prvotná úloha, pretože je tiež potrebné obnoviť dôveru našich partnerov, ako aj občanov EÚ. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za príspevok. Äh, Milé kolegyne a kolegovie, veľmi mm, podrobne som sa vyjadrovala e, k otázke, ktoré e, my sme sa zapodovali v súvislosti s vonkajšou službou. Len e, dva malé doplnky, aby som to zbytočne nepredlžovala. Jednak argument prečo máme takéto pochybnosti o tom, že rozvojová politika napokon nebude fungovať pod vedením e, vonkajšej e, služby. V dejinách Európskej e, únie my sme to zažili v súvislosti s Európskou rozvojovou investičnou bankou. Všetky konkrétne cieľe v boji proti E, proti chudobe a v rámci rozvoje sa nezrealizovali a bol, bolo to obrovská dilema. Keď napokon táto banka nedostala príslušný mandát a pod e, E, e, zaštitou vonkajšie služby, to e, tiež by nemuselo tak fungovať. A druhá záležitosť, či existujúce štúdie alebo odborné posúdky nepoukazujú na to, že návrh pani Eštenovej podľa článku 208 odsek 1 zmluvy ohľadom fungovania Európskej únie či to nie je náhodou v rozpore kde, s tým, čo konkrétne uvádza, že spolupráca v oblasti e, e, e, rozvoja a boja proti chudobe, či táto zmluva o fungovaní Európskej únie bude platiť ako primárne právo pre všetky inštitúcie Európskej únie, a či tento rozpor nie je možno straniť bez premeny samotnej zmluvy. Veľmi e, sa zaujíma, či sa to náležitým spôsobom zohľadnilo, alebo to, e, či to zohralo alebo nezohralo nejakú úlohu v diskusiách. Mr... Ďakujem pekne. Pán Gerns, nech sa páči. Merci, Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som tiež privítal medzi nami pána Elmara Broka a Iva Verhofstata. I hneď idem k veci, hoci sa tu veľa vecí už určite povedalo, mrzí ma, že som nebol prítomný, musel som byť v afete. Vrátil by som sa k nášmu stanovisku, e, kde je v časti Financial Tools. Rád by som poznal stanovisko pána Broka a Verhoštáta k nášmu pozmenujúcemu návrhu, kde uvažujeme, že to vysoké programovanie sa musí robiť spolu s vysokou predstaviteľkou a kompetentnými komisármi. Je to stanovisko, ktoré vychádza jednoducho zo zmyslu veci, prečo vytvárame ESVČ, aby bola väčšia viditeľnosť na jednej strane a hľadáme synergiu. Ale náš pozmenujúci návrh nejde vôbec proti e, týmto dvom cieľom. Týmto textom chceme dosiahnuť koherentnosť, ktorá nie je možno e, zachytená medzi tou viditeľnosťou a synergiou. Ak je to tam medzi riadkami, tak o to lepšie, ale aj preto hovoríme v našom pozmenujúcom návrhu to expressis verby spomíname, pretože v praxi to nebude inak fungovať. Ak nebudeme hľadať synergiu, tak ale musíme mať aj nástroje, ktoré nám túto synergiu umožnia zrealizovať. Predstavme si servis, službu, ktorý už nebude taký istý ako bol v kompetencii pána Pibalsa alebo iný, tak potrebujeme e, koherenciu a miesto toho budeme mať kakofóniu. Preto by som bol rád, podľa toho, čo som počul a čo mi tu povedali, Guy pravdepodobne hovoril v tomto zmysle, len by som e, chcel počuť to formálne potvrdenie, či máte rovnaké stanovisko Eh, aby sme mali rovnaké stanovisko a parlamentu z voči rade. Ďakujem pekne. Pani Kellerová slovo. Napoludne sme mali zaujímavú diskusiu, nie tu vo výbore, ale niekde inde o ESVČ s pánom Kristofersonom neviem, či si pamätám to meno správne, ktorý je jedným z poradcov pani Eštanovej k ESVČ a podľa mňa bola táto diskusia trošku desivá. Zdá sa, že nikto nemyslí na mechanizmus PCA, to znamená mechanizmus pre rozvoj, súdržnosť na politika pre rozvoj. Nie je tu myslené na koordináciu donorov a nemáme odpoveď na otázku, ako sa zabezpečí, že partnerské krajiny zostanú na sedadle vodiča a budú schopné napraviť proces a skorigovať ho. Zdá sa, že jediný mechanizmus, ktorý sa mieni zaviesť, bol článok 208. To je pekné, že máme taký článok, ale ešte potrebujeme niečo viac, pretože inak, ak niečo zle zistíme, nezostáva nám nič iné, len sa obrátiť na súd a to nestačí. Som si vedomá, že nikto nie je, ktorý by mal kompetenciu rozvojových politik v týme pani Eštonovej, pretože tá bude definovať, ako bude vyzerať rozvojová politika a pritom nemá mechanizmus, nemá poradcov. Je pekné povedať, že bude počúvať ľudí zvonka, ale podľa mňa by bolo dobre, keby tam mal niekto aj právomoci, niekto, e, kto pracoval v teréne, kto má skúsenosti. A v Európskej únii za posledné desaťročia v oblasti rozvojových politík, v oblasti rozvojovej pomoci sú isté záujmy, sú tu isté lobby. Nevždy je rozvojová politika to isté ako záujmy Európskej únie a zdá sa, že tento rozdiel, túto nuancu nikto neberie do úvahy a nerieši ju. Kolegovia už vzniesli mnohé obavy týkajúce sa vášho návrhu. Otázka znie, keď prídeme k rokovaciemu stolu s pani Ashtonovou, Eštonovou, Budeme rokovať o dokumentoch, ktoré predložila ona a nie o dokumentoch, ktoré sme predložili my alebo vy. Budeme mať možnosť predložiť priority a o nich debatovať? Zdá sa, že sme sa na toto stiažovali už nejaký čas a nikto sa na to nezameral, nikto naše stanovisko nebral vážne a nemá žiadnu váhu. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Všetci poslanci sa už vyjadrili, teraz dostane slovo komisia a potom pani Brok a Verhofštát a odpovedia na položené otázky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pani predsednička, budem hovoriť stručne, nechcem už míňať a mrhať časom. Súhlasím s tým, čo povedala pani Guerrero. Existuje tu vzájomné ovplyvňovanie sa v bežnom živote medzi zahraničnou politikou a rozvojovou politikou a tento návrh sa snaží vytvoriť lepšiu dynamiku medzi týmito dvoma oblastiami. Tento nástroj by mal byť viac riadený rozvojovými záujmami ako zahranično-politickými záujmami. S tým súhlasím. Druhý bod, ktorý tiež spomenul predrečník, táto diskusia je niekedy ako keby ovplyvnená tým, že ESVČ sa berie ako politické rameno inštitúcií. Nie je to rameno, je to služba je to e, politicky riadené podpredsedničkou a vysokou zástupkyňou. A čo sa týka rozvojovej oblasti, má politickú zodpovednosť za rozvoj. A máme tu aj komisára pre rozvoj. Vystúpenie bez mikrofónu. Rečník reaguje na toto vystúpenie? Áno. Článok 8 pre rozvoj hovorí jasne, a to sa týka aj pána Bermana, ktorý sa tiež vyjadroval, že je tu priamy dohľad a usmerňovanie a v takomto rámci funguje každý, každá služba pre komisára, každá odborná služba a ja. My sme zodpovední za dohľad a politické usmerňovanie, ale nad tým je komisár alebo vysoká predstaviteľka. Tematický program nevyužíva dokonca slovo priamy dohľad, používa sa tu slovo, iba slovo dohľad. Ide o to, či sa bude pripravovať programovanie, strategické dokumenty a tu tkvie zodpovednosť. Po prvý raz tu je aj súčinnosť medzi komisárom za rozvoj medzi programovaním pre všetky krajiny a toto sa deje po prvý raz. Takže máme tu dve rozličné administratívne prvky, to je pravda, ale línia rozhodovania a riadenia je jasná a je len jedna. Je tu úloha a zodpovednosť komisára Pibelksa pri využívaní zdrojov ESVČ, technických odborných zdrojov a nimi môže vykonávať svoju politickú prácu. Myslím si, že toto bolo jasne povedané v texte. A tretia vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť, rada vo svojom politickej dohode včera e, stanovila akéhosi politického zástupcu e, vysokej predstaviteľke a podpredsedničke komisie. Ja myslím, že toto tiež je niečo, na čom sa zhodli všetky členské štáty. Je to legálne, má to svoj právny podklad. Podľa mňa váš návrh, aj to, ako sa vyjadril pán Verhofštát, súznie. Ja plne súhlasím s jeho opisom článku 208. Je to nelegálne? Ak je to nelegálne, bude to treba demonstrovať. Ja sa v súčasnosti nie som schopný vyjadriť, ako to je, ale je to niečo, čo tiež e, znamená, že sme na jednom brehu. Ďalší bod, ako zabezpečiť, aby tvorba politiky komisára Pibelksa aj vyústila do implementácie článok hovorí jasne, že dostáva inštrukcie od všetkých relevantných komisárov, dostáva politické podklady, takže aj komisár Pibalks môže dať politické podklady prostredníctvom delegácie, vedúcich delegácií, prostredníctvom podpredsedov Všetky tieto podklady plynú a stretávajú sa u toho, kto má zodpovednosť. A napokon posledná pripomienka, otázka politickej súdržnosti v súvislosti s vykoreňovaním chudoby. Toto sa vyjadri v návrhoch, v strategických dokumentoch jednotlivých krajín a vy budete mať možnosť skontrolovať, ako vyzerá v praxi uplatňovanie týchto nástrojov a nemalo by to e, byť v rozpore s cieľmi politiky rozvoja. Sám, samotný pán komisár Pibels s týmto súhlasí a vy máte tiež demokratický priestor v, to, v tomto smere a takisto tieto medzivládne nástroje súvisia s rozpočtovaním. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za príspevok a slovo má pán Brok a Verhofštát, aby odpovedali na otázky. Ďakujem pekne, pani predsednička, za tieto poznámky ide o, o pokus e, spojiť dve veci, spoločná bezpečnostná a zahraničná politika, ktorá napokon patrí pod radu a e, ostatné e, e, záležitosti vonkajšej politiky podľa článku 17. Je to spoločná bezpečnostná zahraničná politika a v tejto veci E, komisia zastupuje e, e, úniu smerom na von. To je jasné. To znamená, že celková zodpovednosť v tejto oblasti leží na komisii. A pri vytvorení koncepcii tejto služby, ako spravili kolegové, ide o službu, nie o rozhodovajúci orgán. To musí byť organizované takým spôsobom, aby e, nesmieme pripustiť, aby rozhodovacie právomoci komisie boli iba na papieri. A preto sme v našom spoločnom návrhu e, hovorili o potrebe e, e, zastupovania vonok a konzultácie. To považujem za správne. Komisia v prípade sporných e, e, situácií musí e, sa rozhodnúť. Pani Eštenová sa nazdáva, že e, zahraničná bezpečnostná politika musí spadať pod jedného člena komisie na zabezpečenie koherencie prípade e, e, e, sporov medzi e, nejakým ďalším príslušným komisárom a ňou rozhodne e, o tomto e, kolegium. Nik iný. Pani komisárka nemá nejaké rozhodujúce právomoci voči tomu druhému komisárovi. A tak sa to musí uplatniť aj v praxi. Pán Kešman, e, e, to, čo hovorí, to chápem. E, sa stavia do polohy pápeža. Ale čo chcem povedať? Musí byť v každom prípade jednoznačne povedené, že v, v prípade konfliktov rozhodne E, gremium komisárov podľa zúdy v prípade zahraničnej e, a e, obrannej politiky rozhodne rada, v ostatných prípadoch komisia. A takisto otázky, kto to všetko riadi. O tom hovorili niektoré kolegyne. Či E, e, e, podpredsednička rady a pani komisárka sa niečo rozhodne v oblasti rozvoju politiky. Nie je to, o tom sa rozhodne na grémiu, či už v otázkach rozpočtu. Nič to nie mení na stave medzi. Treba sa snažiť o získanie väčšiny, a musíme sa na to dávať veľký pozor otázka e, e, reťasa e, velenia. Ide o, totiž o národné vlády. Nie je možné pripustiť, aby každý zodpovedne vydával nejaké svoje vlastné rozhodnutie v prípade nejakej katastrofy musí to e, ísť smerom k príslušnému e, e, príslušnej komisárky a potom späť do vedúcemu delegácie. Ak komisár pre obchod dá nejaký pokyn, ktoré sa neodovzdá a ďalej a zastane, zastaví sa pri vedúcom delegácie, potom v prípade e, nastupuje zodpovednosť komisie a rozhoduje kolegium, ako sa to má vykonať. E, napríklad e, nemecká vláda má svojich obchodných atašie na ministerstve hospodárstva a potom veľvyslanec alebo minister zahraničný dá nejaký pokyn, ktorý sa nesplní, potom sa to rieši na úrovni vlády. Tak to musí byť aj u nás. Ale nesmieme pristup, e, pripustiť nejaký zmetok v oblasti odovzdávania odkazov. To by bola karikatúra. Potom by e, e, sa rozhodovala o pokynov z Bruselu na najnižšej úrovni úradníkov. To by znamenalo obrovský chaos vo všetkých oblastiach. treba sa o to snažiť. A nie som až taký pesimistický z hľadiska toho, že otázka bezpečnostnej alebo obradnej politiky bude, e, to môže byť aj opačne. Ohľadom samotnej služby e, e, zahraničná obranná politika sa nerobí iba na rade, šťastie sa robí aj v komisii a z hľadiska parlamentu to nie je až také nezaujímavé aby sme sa aj z tohto hľadiska zapodovali, zapodovali bezpečnostnou obranou politikou. Myslím si, že mali by sme trošku odvážnejšie konať eh, proti nekoherentnej politike napríklad krízové manažmenta tam musí sa angažovať aj komisie, nielen vojaci. Myslím si, že v praxi e, e, vznikne takáto spolupráca aj v oblasti prevencie a plánovania e, zásahov vojakov s tým, aby sa to v prípade potreby mohlo využiť aby sa dosiahol e, e, pokrok v oblasti programovania, o čom hovoril e, kolega Gerenc. No, vzniká otázka, čo je tu politické. Myslím si, že treba stanoviť určitý rámec v súlade s Lisabonskou zmluvou. Je tu príslušný nástroj vo forme tejto služby a treba využiť tento nástroj s tým, aby to bolo e, politickým ťažiskom. Nemôžeme môžeme stanoviť nejaké politické ciele e, na základe primárneho práva a potom pri presadzovaní sa rozhodne na základe väčšiny. Veľmi stručne hovorí pán Ferhovšta, pretože pán Brok veľmi dobre vysvetlil logiku nášho návrhu a v našom návrhu sa všetko teda vracia do kolegia komisárov, aby sa vyhlo nejakému protirečeniu v aplikácii rozvojovej politiky. Samozrejme, naďalej si myslím, že postupovať Aštonovi e, spôsobom Aštonového Aštonovej návrhu, tak e, by to vnieslo problémy do koherentnosti systému, tie horizontálne témy a geografické témy, no môžeme povedať, dobre, no, že to velenie a riadenie je rovnaké, ale v každom prípade sú to dve oddelené služby. A v Eštonovej návrhu ESVČ nie je napojené na komisiu. Je potrebná celková samostatná administratíva. A to by malo byť aj poprvýkrát odrazené v rozpočte. Normálne všetky aktivity EÚ sú v oddieli 3, v oddieli e, spoločenstva v kapitole Európskej komisie. A môj boj a boj pána Broka je, aby sme toto, tento prístup zmenili a povedať, ak chcete dať špecifické záruky, hovoria, že Rada a SZBP dobre, môžeme dať tieto špecifické záruky, ale nemusíme kompletne zmeniť rozpočet a postupovať tak, že tie geografické témy, ktoré budú riešiť rozvoj, budú v inom rozpočtovom riadku či kapitole ako časť DGDV, ktorá bude robiť programovanie na horizontálnej a tematickej úrovni. Takže si myslím, že je absolútne potrebné bojovať na tomto poli, pretože som si vypočul veľa ľudí, ktorí sú kompetentní v tejto oblasti a aj členov komisie, ktorí majú veľké pochybnosti o finálnom výsledku v kolegiu na tento návrh. A niektorí povedali, no dobre, nech parlament pokračuje vo svojej práci a uvidíme, ako oni spochybnia už te, to prijaté rozhodnutie. No dobre, no. Nie je to ani prvýkrát a je to lepšie ako inak. A teraz článok 200, 208, tak to je v texte, v našom texte. A čo je dôležité je, že treba čo najskôr prejsť aj pozmenujúce návrhy výboru AFKO a AFET. A tam je ten článok 208 zmluvy, ktorý jasne hovorí, aké je naše stanovisko a aké je prepojenie, ktorý, ktoré musí existovať medzi zahraničnou politikou EÚ a rozvojovou politikou a politikou spolupráce. Nezachytili sme niektoré myšlienky, napríklad keď nepíšeme, že ESVČ vy ste chceli a kompetentné služby komisie, ale pred nás tam nie je rozdiel, pretože v ESVČ sa nachádzajú aj všetky programové služby DigiDev a teda pod vedením komisára pre rozvoj a komisár pre rozvoj je vlastne súčasťou ESVČ spolu s vysokou predstaviteľkou a ak by bol problém protikladných názorov medzi nimi, tak rozhoduje kolegium komisárov. Možno by sa teraz raduje o slova pán Kačmarek budem ho... Ďakujem veľmi pekne. Veľmi stručne urobím rezume. Ja by som rád veľmi srdečne poďakoval všetkým, ktorí vystúpili v tejto diskusii, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a e, tie dve vystúpenia našich spravodajcov boli podľa mňa boli veľmi optimistické, pretože zachytili konsenzus, pokiaľ ide o to, že ESVČ nebude inštitúciou ani kvázi takmer inštitúciou, pretože na to nie je ani právny základ v zmluve. Takže keďže nepôjde o inštitúciu, tak nejde o to, v žiadnom prípade, aby sa znižovala, znižoval význam a kompetencie komisárov a tiež význam rozvojovej politiky. Čoho sa najviac obávame v prípade rozvojovej politiky je je, aby e, sa úloha SVČ zachovala. Ďakujem tiež spravodajcom e, za ich prístup. Ešte pán Gerens, ale bez mikrofónu vystúpenie. Aby som bol jasný, a aby sme sa vyhli nedorozumenia, môžeme vychádzať z toho, že Guy a Elmar preberú našu verziu, náš pozmenujúci návrh DV o Financial Tools. Podľa toho, čo som vypočul, ste s nami kompletne súhlasíte, vy ste vlastne parafrázovali náš návrh, takže môžeme vychádzať z toho, že v tejto otázke ideme ruka v ruke, že máme absolútne rovnaký názor? Vystúpenie bez mikrofónu. Nie je tam veľký rozdiel medzi vašim a našim textom. Prečítali sme si oba texty. To, čo dodávate, je, že za každým, keď e, my hovoríme ESVČ a vy ešte hovoríte a služby komisie. Ale podľa nás, náš, oni sú vo vnútri ESVČ, je vo vnútri komisie. Naše východisko je iné ako Eštonovej východisko. Pozrime sa na to spolu, či je skutočne potrebné tento text upraviť. Ak áno, tak to nie je problém, ale ten náš systém Europe Aid naďalej bude implementovať E, rozvojovú politiku a politiku spolupráce. To bez pochyby. A tretí bod, kde tiež nie je žiadna pochybnosť, to je to, že kolegium komisárov rozhoduje. To je jasné. Oni majú posledné slovo. To sú tie tri základné prvky. Takže tam vôbec nie je žiadne nedorozumenie, Šarl. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom, ďakujem pánu Brokovi a pánu Ferhovštatovi že ste našli čas a prišli do nášho výboru. Máme tu ešte jeden bod, pán Berman. So Možno by sme mohli nájsť iný vhodný čas na stretnutie s koordinátorov. Ďakujem. So Schôdza je odročená.